Morning, colleagues. Well, Dobrý deň, kolegyne a kolegovia. Well, last meeting before the summer, we have tomorrow morning as well. But... Takže máme tu veľa ľudí na hlasovanie dnes do poludnia. Takže môj prvý bod programu je prijatie programu rokovania. Nemáme žiadne zmeny, takže môžeme to takto v tejto podobe prijať. Áno, ďakujem. Potom bod 2. Tu ide o voľbu druhého podpredsedu výboru. Ako som povedala už minule, predchádzajúci podpredseda Pavel Varinen odišiel z výboru, aby sa stal poslancom Finského parlamentu. Myslím, že by sme mu tam mali formálne poďakovať za prácu v tomto výbore vypracoval niekoľko e, správ, e, takže e, to treba zmieniť a budeme o tom ešte o chvíľu hovoriť. Takže kto sa môže zúčastniť voľby pod predsedu. Máme tu aj e, zás náhradníkov. A pán Panga, pán Wieland, nahradí pána Ventu, pán Rubik nahradí pána Predu. To je za skupinu EPP, za skupinu SAD. Erik Grelo bude nahradená Jose Blankom. Vincent Pejon bude nahradený e, pánom Louis Joseph e, Manskum. Takže máme niekoľko náhradníkov to sú tí, na ktorých som e, bola upozornená, ktorý, o ktorých som bola informovaná. E, potrebujeme kvórum jednej štvrtiny, aby hlasovanie bolo platné. Môžem teda tie nominácie na menovanie prvého, po, e, druhého pardon, podpredsedu takto takto prijať. E, prvého nemáme, teda, treba povedať. Takže môžem to takto urobiť? Áno. Pani Hautala, prosím. Ďakujem, pani predsedníčka. E, e, Miriam Mekopera bude zvolená do pozície druhej pod predsedničky. Ja ju poznám z mnohoročnej spolupráce vo fínskom parlamente, takže toto by som s potešením chcela, chcela chcela oznámiť. Takže pani Vekapera, ďalšia kandidátka. Aj vy by ste e, chceli povedať niečo? A... Áno, chcel som navrhnúť kolegu, ktorý je člen našej skupiny. Prioritu dávam teda ženám a, a vyjadrím sa až potom v druhom kole. Okay. Áno, je to od vás láskavé, takže ešte nejaká politická skupina alebo minimálne 5 poslancov chce navrhnúť nejakého kandidáta? Nie, nevidím, že by Niekto bol navrhnutý. Pani Vekapera, súhlasíte s nomináciou? Áno? Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem kolegovia. Takže e, musíme e, teda splniť najskôr formality. Takže musíte byť plnoprávnym členom tohto výboru a musíte vyplniť e, vyhlásenie o e, finančných e, záujmoch. Urobili ste to? Áno, ďakujem. No a teraz teda navrhujem, aby sme pani Vekapela zvolili aklamačne. Áno, ďakujem vám. And I can invite you now. A teraz sa chcem spýtať, či chcete niečo povedať, či sa chcete predstaviť kolegom len na chvíľočku a potom vás pozvem na pódium. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, je to pre mňa veľkou cťou byť členkou tohto výboru DV a druhou podpredsedničkou. A ako ste už povedali, e, pán Pavel Bajronen sa vrátil do fínskeho parlamentu a vymenili sme si miesta. Ja som bola 11 rokov vo fínskom, fínskom parlamente a teraz som tu ako poslankyňa a som si istá, že je pred nami veľa vecí, ktoré treba urobiť, e, pokiaľ ide o e, európsky rozpočet, kohéziu napríklad a tak ďalej. To, rozpočet to je veľká otázka. V tejto chvíli máme pred sebou ešte rok. Ja som teda plná energie, aby som tu mohla pracovať a veľmi sa teším na dobré diskusie, ktoré tu prebehnú. Ďakujem vám veľmi pekne, takže vás e, srdečne vítame, ako som už povedal aj minule. A som najmä veľmi rada, že ste sa stali druhou podpredsedničkou, takže sa môžete posadiť tu vedľa nás, môžem vás pozvať sem za pódium, môžeme teraz všetkým e, požiadam všetkých, aby vám zatliskali. No a teraz e, oznámenia predsedajúceho, to je bod 3, nemám na dnešok žiadne oznámenia. A potom e, prijatie rozhodnutia a odporúčaní koordinátorov, to je bod 4, e, takže rozhodnutia a odporúčania z, 9, zo stretnutia 19. júna sú vo vašich spisoch. Máte, ak máte pripomienky, tak dokonca stretnutia prosím sekretariátu. A teraz e, oznámenie Európskej komisie. Ja som žiadne oznámenia nedostala, nebola som na žiadne upozornenia. E, komisia máte nejaké oznámenia? Takže Žiadne oznámenia od komisie. Dobre, kolegyňa a kolegovia, takže teraz môžeme prejsť k hlasovaniu. E, prvé hlasovanie to je bod 6. E, a to je vlastne jediné hlasovanie na dnešný deň a e, to je príspevok Európskej únie k záväznému nástroju OSN, pokiaľ ide o nadnárodné korporácie a ďalšie obchodné podniky s národnou charakteristikou, e, pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv. Takže e, ešte pred stretnutím OSN v októbri to treba zvládnuť. Takže budeme hlasovať o, o, tu vo výbora v septembri na plenárnom zasadnutí o uznesení a tam bude spoločná rozpráva s výborom INTE a výborom pre ľudské práva ohľadom otázky vysoký, vysokej predstaviteľky na rade, e, teda sa takisto o tom bude e, diskutovať, takže podarilo sa dosiahnuť niektoré kompromisy. Ďakujem kolegom za príspevok e, k tomuto spisu a teraz môžeme prejsť priamo k hlasovaniu. Možno to bude trvať aj dlho v závislosti od toho, čo sa stane, takže môžeme začať. Dobre, takže začneme kompromisom 13. Kto je za? kompromis 13, e, proti, zdržali sa prijaté, pozmenujúci návrh 111 za, proti, zdržali sa, kontrolujeme, skontrolujeme si 111, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, e, končím hlasovanie. Hlasovanie ukončené, to prijaté. 112, e, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 113 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 114 za. Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme si 114. Otváram hlasovanie. Vyzerá to, ako keby to bolo prijaté. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 114 za. Prepačte, ospravedlňujem sa pani predsednička. 115 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pripomínam, kolegyňa, kolegovia, e, máme tu napríklad e, e, niektoré čierno vyznačené pozmenujúce návrhy to sú pozmenujúce návrhy, ktoré predložili e, členovia, e, ktorí nie sú, alebo poslanci, ktorí nie sú členmi nášho výboru. Takže teraz e, pôjdeme na 117. Prijaté, kompromis 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? EPP? Kto dnes hlasuje za EPP? Skontrolujeme si kompromis 15 hlasovanie. Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. Je to prijaté veľkou väčšinou. Niekto teda vedie hlasovanie za EPP? Dobre. E, takže posledná časť e, pozmenujúceho návrhu 123, to je za, túto poslednú časť proti, zdržali sa, tak, tá istá väčšina, takže prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa. Nevidím e, hlasovanie niektorých skupín, takže skontrolujeme si tu kompromis 18. E, otváram hlasovanie. Eh, otváram hlasovanie o kompromise 18. Končím hlasovanie. Je to prijaté veľkou väčšinou. Kompromis 19 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 144, eh, pozmeňujúci návrh, to je za, zdržali sa, e, eh, proti, zdržali sa prijaté, 146 za, proti, zdržali sa prijaté, Skontrolujeme si to. 146, aby to bolo jednoznačné. Môžeme si to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. EPP ehm, e má príliš, veľa hlasov, takže mm, prerušme hlasovanie. Je tam príliš veľa hlasov. Takže o jednu osobu je tam navyše 8 e, e, by malo byť. Sú na to pravidlá, kolegyňa a kolegovia. Takže budeme opäť hlasovať. A už som zabudla, kde sme boli pozmeňujúci návrh 146 e, e, Louis Michel. Kto je za? Prepáčte, skontrolujeme si to. Skontrolujeme si 146 elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Je to prijaté. Je to zaujímavé. Takže teraz 147, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 148 za. 148. Uh, niekto musí uh, dať najavo za EPP, uh, e, aby som vedela. Niekto musí viesť to hlasovanie. Keď to ukazujete takto, tak to nie je Eh, jasné, takže dajte najavo 148 eh, zamietnuté, 149, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 150 za, proti, zdržali sa, kontrola, 150, myslím, že to je zamietnuté, ale otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 151 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 152 za, proti, zdržali sa prijaté. 153 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 154 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. 156, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 158, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si 158, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, Tí, ktorí chceli hlasovať, končím hlasovanie. Zamietnuté. Zamietnuté. 159, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 160, jedna časť, 160, 161, je to spolu, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 162, to vypadáva. 164, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Zamietnuté, 165 za, proti, 165 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 166 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 21, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 22. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 177 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 179 za, proti, zdržali sa, prijaté. Overme si to, overme si 179, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Bolo to tesné, takže to je zamietnuté. Zamietnuté, mali by sme byť opatrní. 168, kto je za? 168 za, proti, zdržali sa. Overme si 168, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. 181 za, proti zdržali sa zamietnuté. 172, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 183, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 184 za, proti, zdržali sa Overme si to, myslím, že to je zamietnuté, ale predsa len 184, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. 175, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 176 bolo stiahnuté. Kompromis 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 39, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 43 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 50, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté Overme si pozmeňujúci návrh 50. Otváram hlasovanie. Myslím, že to je zamietnuté. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Už končíme hlasovanie. Prepačte, Nerč. 51, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 52, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overme si 52. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 53. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? 53. Overme si. Otváram hlasovanie. Myslím, že to je zamietnuté. Všetky skupiny musia riadne hlasovať. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Tá istá väčšina. Kompromis 4, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prosím vás, naznačujte za skupiny. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 58 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7, za, proti, zdržali sa, prijaté. 72 za, proti, zdržali sa, pri, zamietnuté. 73 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 74 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 8 80, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 81 za, proti, zdržali sa. Overme si. 81, otváram hlasovanie. 81, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 82, kto je za, kto je proti, zdržali sa Overme si 82. Otváram hlasovanie. Hlasovali už všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Overme si. Kompromis 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 91, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 93, kto je za, 93, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijat, zamietnuté. 94 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 11, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 99, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis, prepáčte, pozmeňujúci návrh 100, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si stovku, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 101, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 12 za, proti zdržali sa prijaté. Teraz citácie, poďme si na 1 za, proti zdržali sa zamietnuté. Poďme si 2 za, proti zdržali sa prijaté. 3 za, proti zdržali sa prijaté. 4 za, proti zdržali sa zamietnuté. 5 za, Môže EPP naznačiť? sa ich 5. Proti zdržali sa zamietnuté. 6 za. Proti zdržali sa. Overme si 6. Otváram hlasovanie. Je to už jasné. EPP. Áno, už viem, čo robia. Dobre, končím hlasovanie. Je to jasne zamietnuté. Končím hlasovanie, pretože nevidela som. Áno, dobre. 7 za proti, zdržali sa, zamietnuté. Môžeme ukončiť hlasovanie. Ešte sa neukončilo hlasovanie predchádzajúce. Ďakujem. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, overme si devino, otváram hlasovanie. Pardon, 9, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. si návrh 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. 11 za, proti, 11, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 za, proti,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 Zdržali sa? Overme si 19. Otváram hlasovanie. Myslím, že to je prijaté. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 21 za, proti, za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 23 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. 25 za, proti, zdržali sa, pri, zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 29 za, proti,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 A je to prijaté. 15 hlasov za, 9 proti. Ďakujem pekne všetkým. To je koniec hlasovania, kolegovia. Nemáme už ďalšie <coughs> hlasovanie dnes do poludnia, takže môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Ak odchádzate, prosím vás potichu. Okay, colleagues, we have to move on. We have because we have the colleagues. We have. Kolegovia, musíme pokračovať, pretože budeme mať rozpočet na programe. Prosím vás, ak opúšťate miestnosť, tak urobte tak potichu. Potichu, prosím vás. Teraz prejdeme k bodu 7. Veľmi dôležitý bod je to rozpočet na rok 2019. Spravodajca Prepačte, kolegovia, zamestnanci, ešte stále tu hovoríte. Ak chcete sa zhovárať, miesta je dosť pred dverami. Tam sa môžete pozhovárať. Ďakujem vám veľmi pekne. Teresa, ďakujem, v poriadku. Teraz prejdeme k výmene. Okay, uh, Kolegovia, v poriadku, takže prejdeme k stanovisku, k rozpočtu. Mali sme výmeny názorov už v apríli s Danielem Viottim, ktorý je spravodajca pre všeobecný rozpočet. Ako viete, tuto, to sú oddiely, kde budeme hovoriť o nástrojoch humanitárnej pomoci a rozvojovej pomoci. Od komisia, odkedy sme sa stretli, predložila návrh rozpočtu a naša spravodajkyňa Anne Leeds má niektoré návrhy, ktoré chce spomenúť, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. chcel by som to povedať aj v kontexte toho včerajšieho vypočutia, ktoré sme mali o tých cieľoch spolu s Envy kolegami. A myslím, že skutočne musíme, teda ak nie my, nikto iný nenastolí to, že ciele musia byť realizované, musíme ich plniť a že musíme apelovať aj v našom hlasovaní, musíme zohľadniť tieto témy. Takže z tohto dôvodu v tom návrhu, ktorý som ja predložil pre rozpočet, tam zdôrazňujem predovšetkým cieľ zdravia, vzdelávania, rodovej rovnosti a klimatických krokov, krokov ku, proti zmenám klimatickým. To sú kľúčové body, ktoré som spomenul. Rozpočet Rozpočtové plánovanie vlastne korešponduje všeobecnej myšlienke cieľov a je to taký milník, musíme sa toho držať. Už som zdôraznil takisto, že členské štáty a EÚ musia dostať svojim záväzkom rozvojovú pomoc dali na úroveň 0,7 Charles Gordon za to vždy bojuje a musíme to urobiť aj v kontexte hrubého národného dôchodku, pokiaľ ide 0,7 do roku 2030. Toto sa musí spomenúť, ale takisto treba vyčleniť donorské e, náklady, pokiaľ ide o kalkulácie v oblasti rozvojovej pomoci. To je niečo, čo musíme narieš- vyriešiť, musíme o tom hovoriť na úrovni členov tohto nariadenia Súčasná situácia teda je taká, že tam je stále vás ľudí bez strechy nad hlavou, ľudia potrebujú humanitárnu pomoc, to musí byť reflektované v rozpočte a to neznamená teda iba ten turecké riešenie, ktoré máme, ktoré potom neskôr spomeniem. Takisto veľké množstvo humanitárnej pomoci musí ísť do vzdelávania, aj do občianských spoločností a možno by niekto za komisiu to mohol zodpovedať, že či Máme tam eduka komponent z našej skupiny, kde ide o posilňovanie vzdelávania a navýšenie situácie, pokiaľ ide o náklady do humanitárnej pomoci, kde sa nachádzame. Pokiaľ ide o štandardy, bolo by dobré, ak by to bolo spomenuté. Okrem toho teda máme ešte aj veľkú históriu, pokiaľ ide o to pozadie humanitárnej pomoci. Máme tu 28-ročnú históriu, treba to znovu obnoviť, ako povedal Enrique Guerrero. Fondy, s ktorými sa počíta do rozvojovej pomoci, sa nevyužívajú na iné účely, ako napríklad hraničná kontrola. Toto je dôležitá časť. Ak si dobre pamätám, mali sme tam Africký Trust Fund a to je takisto dôležité, aby sme to objasnili. Takisto otázka klimatických zmien, to musí byť reflektované v rozpočte na 2019, treba posilniť klimatickú diplomáciu, ale pokiaľ ide o rozvojovú pomoc, tam treba posilniť poznatky a transfery obnoviteľných zdrojov a iných situácií na to, aby sa zredukovali napríklad musíme pomôcť napríklad s DG, než som sa zhováral, že polovica vôd alebo vody sa využíva neefektívnym spôsobom, že jednoducho to vyteká zo systému, to znamená efektívnosť aj tohto je dôležité, pokiaľ ide o klimatickú diplomáciu a nové projekty v rámci rozvojovej pomoci. Ale Takisto som predložil ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré by som chcel zdôrazniť v kontexte humanitárnej pomoci a takisto aj nariadenie o humanitárnej pomoci. Pozmenil som pozmeňujúci návrh hlavne klimatickej diplomácie, aby to bolo jasné, že žiadne peniaze z rozvojovej pomoci by nemali ísť do klimatickej diplomácie, to som už povedal. Takisto pokiaľ ide o UNRU, situácia ohľadne UNRI, to je spomenuté stanovisko stanovisku AFET, ale v mojom stanovisku to je veľmi slabé. Ja som citoval oce, ktorý sa týka AFETového stanoviska apelujeme na unijnú podporu pre mierov, blízkovýchodný mierový proces a apelujeme na palestinské územie. UNRA musí byť posilnené, my potrebujeme prierezovo postupovať, UNRA musí byť podporená v našom vlastnom záujem, pokiaľ ide o bezpečnosť regióne, ako to bolo vlastne spomenuté aj zo strany izraelskej vojenskej sily. Pokiaľ ide pozmeňujúci návrh rozpočtu, návrh rozpočtu komisie nemá nejaké veľké škrty, ale my budeme žiadať dodatočné prostriedky, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc predovšetkým pokiaľ ide humanitárnu pomoc, tu bolo vyššie, veľké navýšenie o 50%, ale toto, ako to už bolo podané predtým, toto súvisí tranžou pre facilitu pre Turecko, Takže otázka je, že čo urobíme s inými krajinami ako Libanon, ktoré sú susednými krajinami Sýrie, pretože to takisto budú čeliť veľké hrozbe tomu napätiu v rámci krajiny a musí to byť takisto spomenuté a zapracované, zvážené avšak žiadali sme väčšiu rezervu pre humanitárnu pomoc na to, aby Európska únia mohla reagovať rýchlejšie na neprehľadné krízy. Takisto žiadame rovnakú mieru platie, pokiaľ ide o vlastné prostriedky, pokiaľ ide o záväzky v oblasti humanitárnej pomoci, aby sme tu nemali nejaký nedostatok vo financovaní. Ďakujem kolegovi Enrikovi Gererovi a Vincerovi Tajanovi, ako aj asistentom za veľmi dobrú spoluprácu ohľadne pozmeňujúcich návrhov. Takisto tu mám aj stanovisko rady už, kde rada navrhuje škrty v rámci záväzkov a platieb, platobných prostriedkov v rámci DCI a my tu žiadame opravu návrhu rozpočtu z strany komisie. Lehota je 18. júla, to znamená, budeme to musieť preskúmať teraz, pretože máme tu letnú pauzu a takisto sa teda teším na reakcie zo strany kolegov a potom na pozmenujúce návrhy, ktoré by mali byť plodné, aby sme mali dobrú pozíciu za náš výbor. Ďakujem pekne. Thank you very much, Arnie. Um, now move to the shadow rapporteur. Ďakujem teraz tieňový spravodajca, najprv Paul Rubiš. Ďakujem. Chcem sa poďalovať kolegovi. Veľmi dobre to dotiahol. Tieto ciele sú pre nás jedným z hlavných východísk, aby sa urobili pokroky v tejto politike. To sú pre nás veľmi dôležité ciele. I rodová politika a preto je podľa nás veľmi dôležité, aby sme hlavne číslo 2 ako rozvojový cieľ e, bezpečné výživa e, zohrávala dôležitú úlohu. Keď vidíme podvyživené deti, e, bez Táto oblasť samozrejme e, má veľký potenciál čistá voda, u stravovania, e, sanitácia, otázky vody. Myslím si, že tu je osobitná povinnosť, pretože v nemocniciach e, polovica pacientov trpí veľkými újmami. Klimatická e, agenda je do tej miery dôležitá, Eh, obnoviteľné energie SDG 7. Myslím si, že to veľmi dobre zapadá, že sú to páry, ktorí pre budúcnosť budú veľmi dôležité. Eh, takisto kohezné fondy je dôležité, aby sme išli smerom k vidieku. Malé projekty, aby sa podporovali malé a stredné podniky mimo Európy aby sa mohli poučiť rozvojové krajiny. celoživotné vzdelávanie, ako sa budujú takéto zariadenia, kto ich prevádzkuje. Tieto tri fázy hľadania správneho projektu, prevádzkovania projektu, to sú tri veľmi dôležité fázy, čo u verejných súťaží by sme mali zohľadňovať, pretože práve pri verejných súťažiach e, určité štandardy môžu byť zadávané Európskou komisiou tak, aby kvalita investícií bola trvalá pre ľudí. Bol som dlho v kontrolnom rozpočte. V krajinách, kde sme investovali, vidíte, že videli sme výborné zariadenie, ale niečo nefungovalo, niečo nebolo disponibilné, tak tam jednoducho e, bolo to zariadenie a oni tvrdili, viete čo, nikto neprišiel z Bruselu a neopravil nám to. To sú veľmi dôležité otázky a preto i tieto partnerstva medzi malými a strednými podnikmi podľa mňa sú kľúčovou, e, kľúčovým predpokladom. Teším sa na silnú správu Chceme samozrejme tých 0,7 e, vo financiách podporiť v tých krajinách, kde je to možné. A samozrejme, že ide aj o to, aby sme medzinárodnú globálnu spoluprácu v tejto oblasti naďalej pretláčali a z tohto pohľadu sa teším na tú správu a výrazne e, blahoželám kolegovi k tejto správe. Teraz pani Teokarus. Pardon, pán Teocharus. Pani Teocharus. V zásade musíme e, oddelovať humanitárne otázky a rozvojové otázky. Nemôžeme ich paušálne spojiť. Máme humanitárnu pomoc pre naliehavé situácie, ďalej naliehavé mm, e, vývoje. A to je naozaj alfa a omega rozvoja. Snažíme sa ľuďom pomôcť e, prežiť. Pokiaľ ide ďalej o krízu vo vzdelávaní, je tu možno príležitosti eh, presídlené deti. Eh, boli sme v Ugande a bolo jasné, že utečenci z Južného Sudánu, že vzdelávanie bol tu veľký problém. Boli tu oblasti v Afrike, kde školy nefungujú, pretože nemajú. Deti sú podvýživené a ne, nemajú príslušné vybavenie, e, školské pomôcky. E, a to určite je pomoc deťom na vzdelávanie. E, očkovanie musí byť takisto bezplatne disponibilné deťom je to však e, nie len, nejde len o sprístupnenie vakcín, pretože e, súkromní darcovia ďalej. Nepoznám školy v Európe, kde by bol takýto pomer. Avšak, e, na čo si treba dať tu pozor, je to, že musíme uznať e, realitu v, v teréne. Momentálne školu s 2000 deťmi znamená to, znamená to množstvo toaliet, Hovorili sme o určitých percentách HDP, rozvojová pomoc, ale sú tu krajiny naprieč Európou, kde by malo byť možné vzdelávať deti z rozvojových krajín, neskôr študentov, aby mohli nadobudnúť znalosti v našich krajinách, aby sa mohli vrátiť do domovských krajín a priniesť všetky tie prínosy. E, to nespôsobí nejaké špeciálne náklady, pretože to nedopadne na, e, na naše e, vzdelávanie lekárskeho personálu. Je tu skutočná potreba lekárskeho personálu a nielen lekárov v, v, v Afrike. Chcem poďakovať Anelicovi za jeho prácu a dúfam, eh, že ju dobre dovršíme. Remind... Ďakujem a len pripomínam kolegom, že zajtra budeme mať e, správu z vlastnej iniciatívy k širšej tematike e, vzdelávania e, v rozvoju pomoci. Takže veci treba vidieť v teréne, vzdelávanie vo všeobecnosti je pod, podfinancované, veľké e, triedy s množstvom detí, e, nedostatok zariadení a počujeme slova e, vzdelá, e, učiteľov. Nie som si istá, E, do akej miery nám môže pomôcť komisia. Charles Görlens teraz za skupinu ALDE. Ďakujem pekne. Chcem podporiť za moju skupinu návrh, ktorý učinil kolega Leeds. Mám štyri poznámky. Prvá sa týka prvého bodu v bode 7 v našom programe. Tu ide o, o to, keď hovorí o cieľoch eh, trvalého eh, rozvoja, aby to bola dôležité, aby to bola strategická priorita. Eh, keď sa pozrieme na ciele iné, ako je rozvoj, ďalšia poznámka sa týka tretieho bodu, kde Ide o vyňatie kalkulácií. Osobne ma to neruší, pretože neviem, či sa tu odkazuje na administratívne náklady. Ak chce rozlišovať medzi administratívnymi nákladmi a nákladmi vytvorenými v donorských krajinách, napríklad financovanie štipendií a výmien, vzdelávanie personálu. To všetko sú peniaze, ktoré sa e, investujú u nás a ja si myslím, že ide o kvalitu, e, ktorá tu rozhoduje a ja si myslím, že to je menej otázka miesta, kde sa to realizuje. Pokiaľ ide ďalej o príjmanie utečencov, sú tu krajiny, s inými názvami. Myslím si, že e, takisto problematika po Brexite budúci rok bude prvý rok, kde Spojené kráľstvo nebude členom po celý rok. Tu vo výbore by sme chceli, aby spojenie e, so Spojeným kráľovstvom bolo čo najtesnejšie. Toľko moje poznámky, pričom podporujem prácu kolegu Líca. Ďakujeme. Tieto otázky niektoré sa netekajú e, rozpočtu. E Je to dôležitá otázka. Určite naši kolegovia za rozpočet povedia, že nejde len o členské krajiny, ale o rozpočet EÚ, a teda o členské krajiny a ich rozpočty. Pani Hautala teraz. Ďakujem pekne. Čo som si tu vypočula zo strany e, jednotlivých skupín a navrhovateľov je vec, ktorá ide dobrým smerom. Treba uviesť pozitívne e, poznámky. Učiní sa teraz systematicky rodová analýza pre všetky vonkajšie akcie a bilaterálne programy. Toto určite je ukazuje politický záväzok v prierezovom princípe to, či je to dobré alebo zlé, humanitárna pomoc, e, ide tu o očakávania a treba reagovať. A už však, keď hovoríme o implementácii e, rozvojových cieľov, tak sa dostávame k veľmi kritickému posúdeniu. Zdá sa, že komisia teraz berie do úvahy agendu 2030, vysvetľujúc, do akých, do, teda ktoré ciele, ku ktorým cieľom daný program prispieva. Nevidím tu však náznak paradigmatickej zmeny, do akej miery integrované ciele sa berú do úvahy. A tu treba tvrdo popracovať smerom ku komisii toto samozrejme nie je len e, DG Devko, celá komisia si tu musí počínať lepšie. Samozrejme, že je tu veľká marža platobná, 19 miliard eur. Mohli by sme použiť viac, ale komisia nám radi, aby sme tak neučinili a mohli by sme sa popýtať, prečo tomu tak je. Pokiaľ ide o rozpočtové e, časti pre DCI, e, 3,6% pre Latinskú Ameriku, 11% pre Južnú Afriku, bolo by dobre vypočuť si od komisie dôvody, prečo tomu je tak. Sú tu nové typy kríz v regióne. 130 je bezprecedentných. Komisia tvrdí, že 23 miliónov sa poskytne. Neviem, či je to miliónov, či miliárd. Milióny. Ehm. A nevieme však, ehm, aké sú tieto dodatočné milióny. Môžeme sa naozaj zameriať celý ten prístup e, e, rozvojových cieľov. ten cieľ treba spomínať. Príspevky členským krajinám. Nemali by sme sa toho však vzdávať. Boli tu otázky smerom na komisiu. Poznáme ciele. Potom tu boli otázky k geografickým nárastom. Pani Hautala sa pýtala. Vy, Arny, e, sa zapojíte na, na koniec ako spravodajca Teraz chceš povedať niečo, Arny? Dobre, na záver po komisii. Pán Daniel hmm. Damiko, myslím, ak sa správne vyjadrujem. Hmm. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne. Veľmi pozorne sme načúvali tie otázky, ktoré tu ehm, naškrtol spravodajca. Všeobecná komentá- komentára e, úvaha je tá, že budeme robiť maximum, aby sme rešpektovali priority, ktoré súvisia k cieľo, s cieľami nástroja pre rozvojové ciele v súlade s požiadavkami a prioritami, ktoré sa naznačili po vašom predošlom vystúpení. Na tomto základe môžem len potvrdiť, že sa snažíme e, posudzovať o tom, aké sú vaše priority, pokiaľ ide o vzdelávanie klimatické zmeny, trvalo udržateľné polnohospodárstvo, pitná voda. Nechcem to spomínať ako vec poslednú. V neposlednej mierne, miere je rodová politika. Že tu máme určité kroky, nástroje, aby sme monitorovali to, že rodový komponent je čo najviac zapracovaný v našich programoch. Spustili sme iniciatívy. Takže toto ukazuje, e, že je to v centre e, našeho programu. Naša tradičná podpora samozrejme k týmto e, aktivitám pod e, zastršením toho fondu pre globálnu pomoc. E, vzdelávanie, kde je veľa e, posunov, aby sa identifikovali iné iniciatívy. Nuž a potom budeme naďalej robiť maximum, aby sme sa zameriavali na tieto priority. Je to v centre našich krokov, aby sme zachovali tieto fondy DCI. Ide nám o právne záväzky zakotvené v právnom základe. Takže samozrejme, 100% môžeme podporiť stanoviska, ktoré sa tu uskutočnili a snažíme sa vás požiadať, aby ste nás podporili v týchto snahách. Pokiaľ ide o najšpecifickejšie otázky týkajúce sa čísiel v rozpočte na 2019, nuž tak áno, môže tu byť prudký nárast fondov pre Blízky východ, 103% e, nárast sa spomenul. No a to je dôsledok toho e, využitia tej nepridelenej geografickej rezervy DCI. A to znamená, to je to, čo bolo k dispozícii a to v rámci strednodobého preskúmania programov a s cieľom posilniť a najmä e, tie čiastky pre krajiny e, ako Jemen, Irán, Irak, e, Blízky východ. A to znamená v rámci týchto krajín DCI. To je práve ten región, kde sa vyskytuje najviac tých v zložitých situácií a my sme sa teda vo všeobecnosti rozhodli stanoviť eh, takéto priority, pokiaľ ide o využitie rezervy a tejto rozpočtovej položky. Samozrejme, môžeme poskytnúť viac eh, podrobností a čísel, ale vo všeobecnosti sme vlastne rozdelili celú rezervu, dostupnú rezervu najmä teda, e, aby sme posilnili tento región. Týmto by som skončil svoje vystúpenie. Neviem, či kolega z DG Eco chce niečo ešte dodať, alebo k tým ďalším otázkam, ktoré boli tu vznesené. E, Irán, Irak, Jemen, e, Blízky východ, to je financovanie DCI, ako to napríklad využite v krajinách ako Jemen. Samozrejme, e, to e, sú veci súvisiace s rozvojom, pokiaľ hovoríme o DCI. Tu nejde o rozsah pôsobnosti toho nástroja. K podrobnostiam, e, ktoré sa týkajú nedostatočných opatrení, to sa môžeme ešte vrátiť neskôr. To znamená, môžeme sa potom hovoriť o naprogramovaní tých fondov, ale zameriame sa na to, čo sa dá urobiť v rámci nástroja a v rámci e, toho všeobecnejšieho cieľa súvisiaceho s našou rozvojovou akciou. Samozrejme, nejde o to, aby sme robili veci, ktoré súvisia s inými prioritami alebo nástrojmi. Nuž, no do Jemenu nemôžeme dostať e, takúto núdzovú pomoc e, a už vôbec nie rozvojovú. To som chcela povedať, ale e, myslím, že kolegyňa Hautala má podrobnejšie informácie o, o náraste tých rozpočtových položiek a kde tie peniaze idú, lebo tam ten nárast je pomerne veľký v porovnaní s inými oblastiami Afriky, takže prebieha diskusia o nedostatku financovania práve pre Afriku v oblasti DCI. Možno, že komisia nám podrobnejšie o tom niečo povie a aj k členovia z e, výboru budget možno nás budú informovať, majú o tom prehľad. DJ Eko. Mm, pán, pán Karalon Pérez, áno, vyslovoval som to správne, áno, ďakujem. No DG Eko v prvom rade ďakuje Európskemu parlamentu za podporu podporu pri e, práci na rozpočtu na rok 2019. Potreby e, na humanitárnu pomoc narastajú a Európska únia je hlavným e, podporovateľom a donátorom humanitárnej pomoci a poskytovateľom humanitárnej pomoci Návrh rozpočtu na 2019 je teraz 1,6 miliard vrán e, plus 15 miliónov pre pripravenosť na mimoriadne situácie. A pokiaľ ide o geografické priority, je to Blízky východ a krajiny susedstva e, postihnuté sírskou krízou, Libia, Libanon, Jemen, Palestína. Ostatné oblasti a priority, geografické priority sú v Afrike, Sahel, e, Africký roh a oblasť Veľkých jazier. Ďalšie krajiny a regióny e, sú Afganistan, Líbia a kríza Rohingov. To je ďalšie naše zameranie. A samozrejme vzdelávanie a núdzové situácie sú E, na vyššie priority 10 celkového rozpočtu na to pôjde a očakávame, že takto vyšleme jednoznačné posolstvo e, ostatným e, poskytovateľom finančnej pomoci, pokiaľ ide o stanovisko Európskej únie ako jedného z hlavných poskytovateľov humanitárnej pomoci. Ďakujem vám. Takže dobrá správa, že 10% bude teraz na o 10% bude viac na e, vzdelávanie. Teraz Erik Džua nemá čo dodať ani za komisiu, ani za výbor pre rozpočet. Máme nikoho, čo by chcel dodať niečo. Dobre, Dobre takže ďakujem vám. Ja chcem poďakovať kolegom, ktorí sa venovali e, e, týmto otázkam SDG, a ich obsahu, pán Rubik konkrétne. A ja si myslím, že ak, e, si, ak jednoducho dobre neuchopíme tie SDG, tak e, e, to jednoducho ani v komisii, ani v parlamente e, nepovedie k tým politikám, ktoré chceme. Takže v prvom rade treba zdôrazniť e, vzdelávanie, e, krizové situácie vo vzdelávaní a potom samozrejme ženy, vzdelávanie a zdravie. To sú také hlavné zložky, ktoré treba zo strany Európskej únie posilniť. Samozrejme aj globálne pravidlo GEC bude súčasťou tohto všetkého. Máme tu tie a A samozrejme, e, treba zareagovať aj na postoj e, USA k tejto otázke. A potom, e, samozrejme, ešte tá otázka toho, že humanitárna pomoc nie je rozvojová pomoc. A toto treba podľa mňa objasniť. A takisto by som sa chcel ešte pozrieť na podrobnosti, pokiaľ ide o susedskú politiku, no, aby sme teda zároveň nenechali bokom Afriku, ale dohliadali aj na tie projekty, ktoré už prebiehajú, to znamená ďalšie rozpočtové položky, aby sme vedeli, kam, akým smerom sa tam uberáme. A potom ešte tu máme tú prebiehajúcu debatu a ďakujem Charlesovi za to. O, o Brexite Spojené kráľovstvo e, e, Spojené kráľovstvo predstavuje 0,7 e, a Spojené kráľovstvo zároveň odchádza. To treba nejakým spôsobom reflektovať aj Nemecko na to upozorňuje. Ale myslím, že to treba posudzovať osobitne, ale treba začať diskusiu o tom, či je to priateľné alebo nie. Lebo e, by nebolo správne e, zanedbať otázku rozvoja e, v, tomto, v tejto súvislosti Um, máme tu 0,1% napríklad pre Afriku. Takže ide tu o jednotlivé rozpočtové položky a o to, aký je príspevok jednotlivých e, krajín, čo to vlastne tie jednotlivé e, krajiny, ktoré prispievajú, e, stojí. Myslím si, že by sme toto mali dať do súvislosti e, so situáciou v Spojenom kráľovstve. Takže z mojej strany to je zatiaľ všetko. Ja sa teším na pozmenujúce návrhy a myslím, že sme opäť vyslali silný signál ohľadom SDG a objasnili sme jednotlivé otázky a takto stimulovali diskusiu v rámci Európskej únie. Áno, ďakujem. Chce niekto niečo dodať? Prepačte, nespomenul som jednu vec. My sme to už povedali v rámci štrukturovaného dialógu. Pokiaľ ide o midterm review, strednodobú revíziu, už sme viackrát komisii, alebo zodpovedným na komisii, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, aby sa pozreli na princíp diferenciácie a tá odpoveď bola taká vágná, vyhýbavá, ale keď sme mali diskusiu v Štrásburgu s pani Mogherini a pánom Mimicom, tak bolo zjavné, že tento princíp sa už neaplikuje. Treba to povedať ale jasne, pretože vzhľadom na to, že hovoríme o rozpočte, treba to povedať jasne, aby sme vedeli, že toto je princíp, ktorý usmerňuje politiku rozpočtovú. Ak princípy, za ktoré sme bojovali svojho času, nie je aplikovaný, treba to jasne povedať. Nájdeme argumenty na to, aby, že sa sme vyargumentovali, prečo sa nevyužíva, keď sme teda dosiahli ciele, pokiaľ ide udržateľný rozvoj, ale takisto nás zaujímajú tí chudobní, ktorí žijú v rozvojových krajinách, to znamená krajiny, ktoré boli stiahnuté zo zoznamu vzhľadom na ten princíp diferenciácie, tak ak to skutočne tak je, tak to treba povedať jasne a vysvetliť nám, že ako tieto zmeny budú fungovať a uvidíme samozrejme <clears throat> aj v rámci rozpočtových čísel, ale myslím, že by bolo dobre dostať vysvetlenie, pretože tieto dve inštitúcie, komisia a SVČ na jednej strane a na druhej strane Európsky parlament jednoducho vychádzali z iného východiska. To sú krajiny, ktoré zničili konflikty a vojny. No, hovorím o tých krajinách, ktoré e, boli zničené vojnou a konfliktmi a teraz sa ich snažíme nejak obnoviť. Hej, áno, bezpečnosť a migrácia a dôraz na tieto veci v rozpočte to je niečo, e, na čom treba E, jednoznačne trvať, aby sme sa neodkláňali od e, tých e, cieľov, aby sme jednoducho neboli v rozpore s tým, aké sú tie definované záujmy. Pochopiteľne to, čo hovorila komisia, to podporujeme a pochopiteľne aj humanitárna situácia a pomoc. Jedným z cieľov tu bude riešiť e, krízu Rohingov. Obrovská humanitárna kríza. 65 e, tisíc e, žien už porodilo v dôsledku masových znásilnení zo strany bezpečnostných zložiek Mianmaru. Neviem, či komisia sleduje túto situáciu, lebo je to bezprecedentné sexuálne násilie, o ktorom sme sa dozvedeli Áno, aj neviem, či e, viete e, na eku že je e, práve špeciálny program, ktorý sa týka sexuálneho násilia. Nie, ale môžeme sa k tomu ešte neskôr vrátiť. A príde aj minister, ktorý sa tomu bude venovať na pôde rady. Takže 18. júla na poludne je lehota pre pozmeňovacie návrhy, to znamená na budúci týždeň. Takže ďakujem vám všetkým kolegyne, kolegovia, ďakujem členom výboru budget komisii. A teraz 8. Eh, nová aliancia pre potravinovú bezpečnosť a výživu. V podstate je to nová verzia správy eh, ktorú Maria Trojbuk vypracovala pred dvoma rokmi. To sa zdá byť neuveriteľné, že čas tak rýchlo letí. Takže e, nová aliancia pre potravinovú bezpečnosť a e, zaoberá sa v podstate otázkou, e, problematikou no, súkromných investícií e, do sektora voľnohospodárstva? Budeme sa pozerať na to, čo sa vlastne odohralo za tie dva roky. Budeme mať diskusiu s expertmi z Africkej únie. E, máme tu aj hostia z Action e, contra la faim, to znamená akcie proti hladu. Takže prečo vlastne táto diskusia prebieha, aké sú kľúčové otázky. Miriam, môžeš to uviesť? Máš na to niekoľko minút. Ďakujem pekne, Linda. Prečo o tom hovoríme? Ideme, pre mňa je veľmi dôležité, aby aj polnohospodárstvo v Afrike a v tých najmenej rozvinutých krajinách, aby sa to pohlo dopredu. Ja nie som nejaká eh, z tých, ktorí by nechceli vidieť tú potrebu pre reformy, práve tá naliehavosť, ja ju vnímam veľmi úzko a pre mňa je prioritou, keď chceme skutočne bojovať proti chudobe, keď chceme bojovať proti hladu, tak to vždy začína pri poľnohospodárstve, začína to pri poľnohospodároch a poľnohospodárkach. A čo je kľúčové, že pokiaľ ide o investície, len teda to, že treba mať dostatočné množstvo peňazí, ale aby tieto peniaze boli zacielene vydávané a aby sme financovali dobré projekty. Tieto projekty musia podporovať malých polnospodárov v týchto krajinách, pretože oni sú vlastne tou chrbticou. Subsaharská Afrika 70% žije z polnohospodárstva a venuje sa polnohospodárstvu a musíme takýmto spôsobom situáciu aj vnímať. Projekt New Alliance, a to je vlastne aj dôvod, prečo som túto správu začala, a ten projekt neplní tieto úlohy, alebo iba málo. Je to zasa iba v, te, v kontexte business as usual, ako doposiaľ, sú tam poľnohospodárske modely, ktoré nie sú pripravené na klimatické zmeny a na novú situáciu a ktoré, takisto pokiaľ ide o agendu 2030, nie sú v súlade s týmito cieľmi, pretože tam je jasne napísané, že potrebujeme hĺbkové reformy v rámci poľnohospodárstva. A na záver možno ešte jedna veta. Ja som bola na jar v rámci EVO, kde sa venujú mm, agro ekonomickým metódám, boli tam predstavitelia z celého sveta, aby sa hovorilo aj o nových metódach. Ja som minulý víkend napríklad bola na ostrove Kréta, kde boli vedci z celého sveta, also mit Ackerbaumethoden, mit Landwirtschaft. aby sa teda venovali poľnohospodárským metódam a vlastne všade dochádzame na rovnaký, za, k rovnakému záveru, že potrebujeme transformáciu k tomu ten predchádzajúci projekt nebol vhodný, ale istotne sú nové výsledky, ktoré z toho môžeme vyabstrahovať a na to, aby sme sa lepšie pripravili na nové programovacie obdobie, aby sme vedeli, ako zacielenejšie tie peniaze sa dajú lepšie vynakladať, pretože nebude tých peňazí v budúcnosti viac a o to viac budeme musieť byť precíznejší a obozretnejší pri vynakladaní týchto prostriedkov. Teraz sa teším na diskusiu a na poznatky aj o tej štúdii. Ďakujem. Ďakujem. A teraz e, prvý príspevok cez Skype, to bude bez tlmočenia, e, bude to v angličtine. A sme veľmi radi, že môžeme privítať pána Uzmana Badiana, riaditeľ e, inštitútu, Medzinárodného inštitútu pre potravinový výskum pre Afriku. Pracuje na hodnotiacej správe za Africkú úniu. Pán Badian, áno? Takže vítame vás eh, v tomto výbore. A odkiaľ nám skypujete, prosím? Môžete nám povedať? Thank you very much. I give you the floor. Máte slovo. Okay, thank you, ma'am. I am actually calling in today from Lilongwe in Malawi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 E, podarilo sa nám skutočne nastoliť veľmi dobré spojenie do Malavy, veľmi dobre sme vás počuli. Nuž, e, pri takýchto veľkých konferenciách poskytovateľov pomoci a veľkých záväzkoch je vždy isté nebezpečenstvo. No ale treba to teda dobre naplánovať, ale Valentin Vosha, Action Against Hunger, e, bude hovoriť po francúzsky, prosím. Ehm, ehm, Dobrý deň, prajem, ja sa volám Rošáš, ja sa venujem potravinovej bezpečnosti a bojujeme proti hladu a ja v stručnosti zdôrazním pozície občianskej spoločnosti a organizácií producentských, pokiaľ ide o túto novú alianciu, alianciu v oblasti potravinovej bezpečnosti. Predovšetkým na úvod taký krátky sumár my sme boli založení v roku 2012, bola to iniciatíva, ktorú e, svet uvítal, pretože po, ukončila po 30 rokoch obdobie, kde sa nekladlo veľký dôraz na nutričnú politiku. Takže bolo to veľmi dôležité, pretože zobrali sa do úhy viaceré kľúčové otázky a boli tu veľké očakávania, pokiaľ ide o túto iniciatívu. Avšak tak, čo do formy, ako aj obsahu, realizácie, táto iniciatíva, ktorá mala početnú kritiku, bohužiaľ zo strany viacerých strán, malo to vplyv aj na dopad tejto organizácie, takže budem sa sústrediť na tri hlavné princípy, princípy, ktoré sú z nášho uhla pohľadu zdieľané zo strany stoviek mimovládnych organizácií a organizácií pre výrobu v subsahárskej oblasti. Tá prvá kritika, ktorá tu odznela vo vzťahu k Nazan od začiatku roku 2012 bola e, nedostatok inkluzivity. To znamená boj proti podvýžive, boj proti hladu, ale národná občianská spoločnosť a producentské výrobcovské organizácie a občianská spoločnosť, ktorá sa venuje otázkam nutrície, tieto neboli odkonzultované, neboli zaintegrované do uh, toho procesu realizácie. E, taký príklad je napríklad otvorený list, ktorý bol pripravený zo strany predsedu Európy. To je organizácia, ktorá zoskupuje všetky výrobcovské organizácie v západnej Afrike v roku 2012. Bolo to adresované na prezidenta Africkej únie, kde sa vysvetľuje v tom liste, dá sa stiahnuť, e, že veľké množstvo ľudí, 70% pracuje v polnospodárstve, 80% výrobkov sa produkuje priamo v tej oblasti, ale bolo skutočne prekvapivé, že iniciatíva, ktorá chce favorizovať investície súkromné do polnospodárstva, aby sa bojovalo proti potravinovému nedostatku, že to postupovalo takýmto spôsobom. Druhá vec, alebo druhá kritika, ktorú by som chcel spomenúť, tá sa skôr týka tej realizácie, keď sa napríklad pozrieme na e, ten rámcový, rámcovú dohodu medzi krajinami v e, subsaharskej Afrike, tak ide tu o štrukturalizáciu, ktorá sa sústredí na potreby, ktoré nie sú teda potrebami bohužiaľ tých malých polnohospodárov alebo rodinných polnohospodárov, teda nie tie potreby, ktoré oni vyjadrujú. Takže viaceré kritiky, ktoré sa tu vyjadrujú zo strany národných organizácií, výrobcovských agentúr, tak je to práve ten strategický rámec, ktorý sa týka tej novej aliancie, ktorú máme na medzinárodnej rovine. Bolo to štrukturované predovšetkým podľa potrieb veľkých nadnárodných spoločností a medzinárodného priemyslu v oblasti agroalimentácie. Takže bohužiaľ vo viacerých prípadoch ten strategický rámec, ktorý usmerňuje realizáciu Nazana na národnej úrovni, nebol dostatočne štrukturovaný, kde by sa zobrali do úvahy ich potreby a práva. Takže na jednej strane to súvisí, to malé množstvo zohľadnenia ich potrieb e, vo vzťahu k malým poľnohospodárstvom závisí, súvisí to s tým, že to bolo tak od začiatku. Oni neboli od začiatku súčasťou tej diskusie, neboli súčasťou toho pilotného projektu a neboli potom na konci ani zaintegrovaní a tým pádom neboli v kontexte toho procesu zohľadnení. To prináša so sebou proces, problém, že na koho sa má sústrediť táto nová aliancia, 70 ľudí, ktorí sa venujú riešeniu problematike tejto záležitosti, sú práve mali polnospodári. Títo neboli prítomní a neboli v centre tohto strategického rámca. To znamená, kto by mal mať prospech alebo kto by mal byť hlavným príjimateľom týchto benefitov. To je otázka, ktorú sa pýtajú viacerí, tak na úrovni organizácie Európa, to je organizácia západoafrických producentov, ako aj otázky, ktoré vznikajú na národných úrovniach. A tá tretia kritika, ktorá kde by sme mohli pokračovať v týchto enumeráciách, to je vlastne ten dopad reálny tejto novej aliancie pre potravinovú bezpečnosť práve na potravinovú bezpečnosť a boj proti hladomoru. Tento dopad nie je merateľný v súčasnosti a nie je ani meraný, pretože je tu problém, pokiaľ ide ukazovatele. Ukazovatele sú príliš všeobecné, sú to ukazovatele, ktoré nie sú presné, nie sú to kľúčové indikátory ukazovatele, ktoré by mali dopad, a to z viacerých dôvodov. A v niektorých prípadoch, ja som svojho času nebol zúčastnený v tých diskusiách, ale v niektorých prípadoch napríklad odznelo, že tieto ukazovatele dopadové, pokiaľ ide o projekty a investície, ktoré boli pripravené, Všetko to bolo vnímané ako príliš prísne a vzbudzovalo to veľký strach, pokiaľ ide o súkromné investície. Ale takisto je tu ešte otázka tých ukazovateľov, ale aj otázka, ktorá súvisí e, s, so zaangažovanosťou organizácie NAZAM. To znamená, ako pri, prilákať tých e, investorov a akým spôsobom sa vlastne môže riešiť otázka znižovania nedostatku potravín. To je niečo, čo je veľmi simplistické, pokiaľ ide o pohľad na výrobu, polnospodárskú potravinovú bezpečnosť a nedostatok potravín, pretože potravinová nedostatočnosť a hlad majú kľúčové príčiny, ktoré sú, e, ktoré sú hĺbkové štruktúry, súvisia s chudobou a tieto neboli riešené na úrovni týchto krajín v rámci tohto strategického rámca zo strany Novej aliancie. Ale Takisto ide o otázku porozumenia reality tej e, nedostatočnosti potravinovej v subsahárskej oblasti. Ak sa sústredíme iba na výrobu, otázka potravinovej bezpečnosti, ak sa dá do súvisu iba s e, tými geografickými danosťami, tak zabudáme na ostatné. Ale v kontexte demografickej tranzície, prechodu, myslím, že všetci budete súhlasiť, keď sa povie, že treba navýšiť poľnohospodárskú výrobu. Ale otázka je ako a v prospech koho. A možno na záver ešte jeden z tých dôvodov, ktorý sa tam vo všeobecnosti zo strany občianskej spoločnosti nastoluje v rámci boja proti chudobe, ten nedostatočný dopad tejto organizácii práve na problém potravinovej nedostatočnosti a ten model poľnohospodársky, ktorý podporuje táto organizácia. Vo väčšine prípadov je to model, ktorý nemôžem považovať za udržateľný. Nie je to model, by bol v v súlade s tými potrebami, ktoré vyjadruje občianská spoločnosť, pokiaľ ide o náročnosť riešenia otázky klimatických zmien. Je to zhruba Vidíme, že tá teplota by sa mala tam zvýšiť v najbližšom období 1,5 stupňa, oveľa viac ako tu. Takže z týchto troch dôvodov tu máme Nazan po spustení od roku 2012 ešte stále nemá taký dopad, ktorý by bol merateľný vo vzťahu k potravinovej bezpečnosti a boju proti hladu. Máme tu viacero projektov, ktoré by mohli dosiahnuť nejakú, nejaké zlepšenie, ktoré sa sústredia na malých polnospodárov, ktoré by mohli mať aj pod prínos, pokiaľ ide o ich uľahčenie situácie na to, aby sa dostali na trh. Myslím si, že treba podporovať práve tieto projekty, napríklad v Niger, Nigerii, a takisto aj Burkina Faso, tieto umožňujú prežitie niektorým pohospodárcom, ktoré zamežňujú takisto aj možnosť získania nejakého zisku z výrobkov, ktoré títo polnospodári produkujú. Takže v stručnosti to boli tie tri kľúčové princípy, ktoré nás znepokojujú, ktoré sú kritické, ktoré boli rozpracované ešte chvíľočku, až budem končiť. Takže toto vyjadrila občianská spoločnosť. To je tá kritika, ktorú vyjadrili stovky mimovládnych organizácií, veľký počet výrobcovských organizácií priamo v teréne, ktoré e, poukazujú na túto situáciu zhruba už 6 rokov. Mali sme tu viaceré štúdie v krajinách, ktoré majú prospekt z Nazan, Malawi, e, pobrežie Slonoviny, Senegal a ďalšie, ale je to kritika, ktorá takisto bola spomenutá aj zo strany výskumu a je to spomenuté aj v odporúčaniach štyroch štúdií prípadových, ktoré boli spomenuté v rámci predchádzajúcej správy. Preto by som chcel ešte v dvoch minútach sa sústrediť na jednu z tých prípadových štúdí, ktorú rozpracovalo Francúzsko, pokiaľ ide o Burkino Faso. A tam sú tie spomenuté tri kritiky, ktoré tu boli, napríklad tie modely poľnohospodárske, ako aj úloha súkromného sektora, takisto aj pokiaľ ide o správu. A vzhľadom na tieto štúdie, posledného februára Francúzsko opustilo organizáciu NAZAN takým unilaterálnym spôsobom, ale rozhodlo sa to Francúzsko, pretože ten model financovania, model rozvoja, ktorý tu bol navrhnutý, nekorešpondoval tej vízii Francúzska alebo snahe bojovať proti hladu. Na záver, by som už povedal iba tým, že spomeniem apel alebo odporúčanie v tom zmysle, že Európska únia, pokiaľ ide o otázku novej aliancie pre potravinovú bezpečnosť, Európska únia bola koordinátorom tejto novej aliancie v pobreží Slonoviny a myslím si, že vo chvíli, kde niektoré z členských štátov opustia organizáciu ako NAZAN, alebo tri členské štáty, ktoré robia dopadové štúdie, ktoré používajú, preukazujú, že to nemá taký dopad na zlepšovanie potravinovej bezpečnosti a výživy, tak je to zaujímavé pre Európsku úniu, aby aj ona urobila takisto nezávislú dopadovú štúdiu ohľadne možných dopadov a vplyvu toho modelu NAZAN, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť a výživu v oblasti, ako je krajina pobrežia Slonoviny. Ďakujeme pekne, kolegovia. Už sa nám míňa čas, pretože tu budeme mať ministra z Rakúska a rozpočet trval oveľa dlhšie, ako sme očakávali. Mali sme tu teda protichodné, protichodné informácie. Francúzi sa stiali, pretože neboli spokojní z pohľadu hodnotenia v rámci Africkej únie. Takže neviem teraz, či kolegovia majú prianie sa vyjadriť. Mária, chcete niečo povedať a potom dostane komisiu slovo pán Mici. Áno, ja mám teda viacero otázok, ale ja by som sa obmedzila na niektoré iba. Čo mňa teda zaujíma, pokiaľ ide o tých evaluátor, evaluátorov, to je to, že aby sme sa pozreli na implementáciu agendy 2030, či to bolo preskúmané a takisto aj pokiaľ ide o to, že s koľkými malými polnohospodármi ste boli v kontakte. Mňa by zaujímalo to, čo ste povedali aj vy, že vlastne neboli zaangažovaní, že tam bolo málo tých, na ktorých to bolo zacielené, takže aspoň pri tej evalvácii to bolo spomenuté. A či sa teda tam hovorilo o otázka, ako je biodiverzita, für die Bevölkerung, für die, für die Bäuerinnen und Bauern vor Ort. Und zwei Fragen hätte ich eigentlich noch an die Kommission. Aké teda závery vyvodila z toho komisia, keď hovoríme o tých oknách investičných, BIP, a či sa skutočne táto otázka v tomto kontexte nového investičného okna, či sa tá problematika nedá riešiť lepšie a či Európska únia v rámci sektorových dialogov s partnerskými krajinami v budúcnosti, či nebudeme hľadať nejaké alternatívy, aj voči tým agrárnym priemyselným metódám. Takže v tejto oblasti sú viaceré organizácie, ktoré posilňujú svoje kapacity, ale to je všetko z mojej strany, pretože už nemáme bohužiaľ čas. Ďakujem pekne, Mária. Áno, máte pravdu. Pokiaľ ide o Fond pre udržateľný rozvoj, uvidíme, aký nátlak to bude mať na súkromný sektor. Takže uvidíme, ako treba postupovať na to, aby to skutočne prioritne pre Európsku úniu fungovalo. Takže teraz nám môže ponúknuť reakciu komisie, ako ste vyhodnotili tieto investície Nové aliancie. Franc nebol spokojný, môžete sa k tomu vyjadriť a prečo Francúzsko nebolo spokojné? So, thank you very much and, uh... Pán Mici, nech sa páči, <laughs> máte slovo. Je to veľmi dôležitá téma, je, pokiaľ ide o súkromné investície do polnohospodárstva, pokiaľ ide o tú novú alianciu. Toto bol proces, ktorý kormidlovala G8 pred 6 rokmi, chcel by som to pripomenúť. Je to proces, ktorý vlastne vzýšiel z nízkej miery investícií a boli tu, teda, bola tu kríza, bolo to v roku 2007-2008, mali sme L'Aquilu, mali sme GAPS, čo je globálny pro, program, bolo to riadené bankou a potom tam boli ešte ďalšie. Bola tam veľká dynamika, počuli sme prečo Francúzi v podstate unilaterálne e, opustili túto novú alianciu. Boli sme obozretnejší, berúc na vedomie skutočnosť, že ak si niekto pozrie stránku Novej aliancie, tak Nová aliancia je v podstate v kóme, nie je tam žiadna aktivita zo strany Novej aliancie a to už celé 3-4 roky. Áno, môže sa urobiť hodnotenia, evaluácia, a počuli sme to dnes aj zo strany IFPRI, kde sme skutočne v súčinnosti s IFPRI, aby sme robili konkrétne analýzy toho, že aké potravinové systémy, pretože si myslím, že je dôležité vychádzať z čistého prístupu súkromného sektoru, potravinového prístupu, pretože ak chceme sa pozrieť napríklad na cenovú transparentnosť, inkluzívnosť, biodiverzitu, diety, to si všetko vyžaduje viac systematický, komplexnejší systematický prístup a je úplne jasné, že tie výsledky sú potom také zmiešané. Takže my sme prijali obozretný prístup, pretože, ako viete, máme silné portfólio, pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, výživu a potravinovú bezpečnosť do roku 2020 na úrovni 8 miliard a viac. A my teda preskúmávame súkromný sektor a jeho možnosti v nových oblastiach, bez toho, že by sme vnúčili niekoho do novej aliancie alebo nového G8 projektu. Hoci je tu v rámci tých postupov, ktoré máme, pravidel, systém pravidelných kontrol. Takže pani Hojbuš sa spýtala otázku na EIB a na možné alternatívne systémy. Takže poprvé, čo je jasné, je, že tu je ešte stále rezistencia alebo nedostatok entuziasmu zo strany finančných inštitúcií na to, aby v podstate investovali do poľnohospodárstva a agripotravín. Máte tam viaceré investícií do urbárnych oblastí, do digitalizácie, do obnoviteľných zdrojov, ale menej pokiaľ ide o poľnohospodárstvo a agrobiznis. Je to stále považované za vysokorizikové vzhľadom na konfiguráciu investícií, to znamená, musíme si uvedomiť, že prečo a čo sa dá v tejto oblasti spraviť. Za ostatné mesiace sme preskúmali viaceré iniciatívy, kde v podstate môžeme riešiť to, čo tu už bolo skôr dnes spomenuté. Sme teda v kontakte a financujeme fond, Cofides a ASID na úrovni 20 miliónov, predovšetkým pokračujú mikropôžičky, sústrediať sa na polnospodárstvo s IFADom, to znamená, máme tam aj spoluprácu, kde je zaangažované FEO. Treba povedať, že lístky na úrovni 20 tisíc eur a 1 milión eur, tieto boli opomínané, ale treba povedať, že tu boli lístky na úrovni zhruba 1 milióna. Ale takisto financujeme v rámci Agrify Facilities FMO a DDF zhruba na úrovni 38 miliónov a s ďalšími organizáciami ďalšie projekty. Takisto máme portfólia zhruba na úrovni 134 miliónov, kde sme my zaangažovaní aj v oblasti monitoringu a hodnotenia, pretože tie veľké výzvy pred nami sú práve hodnotenie dopadov priamo v teréne a tak, ako to povedala pani Hojbuš, aké modely tu máme v oblasti poľnohospodárstva a Napríklad boli sme v Ríme pred pár mesiac, mesiacmi, treba povedať, že ten vami spomínaný je iba jeden z viacerých. A treba sa pozrieť na tú našu skúsenosť, ktorú máme už od toho procesu G7, Treba si uvedomiť nasledovné. Musíme byť viac zaangažovaní v spolupráci so súkromným sektorom, pokiaľ ide o tzv. potravinové systémy reformné, kde môžeme využívať EIP, tak technickú časť, ako aj regulačnú, environmentálnu časť, pretože viaceré problémy súvisia s Eh, organizačným problém. To znamená, potrebujeme nájsť vhodné prostredie a zistiť, prečo investície, a teraz nehovorím iba o európskych investíciách, kde my, ako viete, máme udržateľný biznis pre africký proces, takýto postdabužský proces, a máme tam task force v spolupráci s DG Agri, kde preskúmávame to, ako môžu európske podniky byť viac zaangažované v rámci prípravy sociálnych a environmentálnych modelov ktoré by boli istým benchmarkom globálneho hľadiska voči ostatným modelom, pokiaľ ide o porovnanie s Čínou alebo ostatnými typmi modelov, ktoré nie sú možno až tie najlepšie pre malé inkluzívne poľnohospodárske projekty, ale takisto aj pokiaľ ide, a to je dôležité, súkromné investície s inkluzívnym modelom, to je ten výskum v oblasti poľnohospodárstva. Takže ak skutočne chceme v rámci potravinových systémov sa pohnúť dopredu, treba viac investovať do poľnohospodárskeho výskumu v oblasti rozvoja, kde akrokoloč je dôležité, takisto agroforestry, to znamená agrolesníctvo. Musíme mať v týchto oblastiach dopad na, na, tie, na diverzifikáciu. Áno, my sa teda blížime, napríklad bol som pred pár dňami vo Washingtone, aby sme tam hovorili o tom, ako môžeme lepšie e, E, si stanoviť prístup v týchto oblastiach, kde zaangažujeme jednotlivé krajiny, s ktorými spolupracujeme a to by sa mohlo robiť v kontexte KDK. Ale čo je ešte dôležitejšie, my ako Európska komisia a členské štáty, my musíme dať poľnohospodárstvo a agribiznis, dať vyššie na tú priečku priorit v oblasti investícií a v neposlednom rade, pokiaľ ide o správu, potrebujeme mať nový systém správy, kde vlastne tie agentúry, ktoré sa sústredia na potravnú bezpečnosť, budú kľúčové, ale nemôže to byť taký model ako doposiaľ, pretože je zjavné, že tí potravinových systémov, ktoré chceme v budúcnosti podporovať, berúc do úvahu agendu 2030, tieto musia byť zásadne odlišné od toho, čo sme doposiaľ zaznamenali. Ďakujem pekne, myslím si, že toto je taká strategická diskusia, ktorá by mala odznieť na úrovni Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj. Ja som musela včera opustiť, mali sme tam strategické diskusie a ten spôsob, ako to bolo prezentované ohľadne toho, ako priplákať investície do jednotlivých dodávateľských reťazcov. Takže myslím, že toto by bolo zaujímavé pre vašich kolegov. Toto je jedna z tých možností pre tento fond a pôjde do toho veľa peňazí.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 metodológiu v prípade Burkiny. E, organizácie výrobcov boli konzultované. Pokiaľ ide o dopad na ich život, bytie. Špeciálne výskumné centrum sa tým zaoberalo. Metodológia tu je veľmi striktná Okay, well, thank you. We have to close. Ďakujeme, tu na to môžeme uzavrieť. Ďakujeme vám, že ste sa s nami spojili na takú diálku. Ďakujeme vám za váš čas. I v zástupcom komisie chcem poďakovať za ten veľmi uh, komplexný update musíme veď aj príslušné plánovanie, kým minieme prostriedky, nielen chodiť po konferenciách. Teraz môžeme túto tému uzavrieť. Preveríme si, kde je teraz zastupkynia predsedníctva. Okay, colleagues, we, if everyone could take their seats now, because we have a very important... Kolegovia, usaďme sa, lebo čaká nás veľmi dôležité zasadnutie s úradujúcou predsedničkou eh, rady, eh, pani ministerkou. Zaujímite prosím svoje miesta. Rada by som privítala pani ministerku, pani Kneisl, v angličtine veľmi ťažko sa mi vyslovuje to K ministerka eh, pre eh, integráciu a európske záležitosti eh, Spolkovej republiky Rakúsko. Budeme hovoriť hlavne o téme humanitárnej pomoci. Teší nás, že tu dnes ste. Budúcich 6 mesiacov je veľmi dôležitý. Ako viete, je to záverečná časť mandátu tohto, tohto úradujúceho parlamentu a vieme, že momentálne sa deje e, veľa humanitárnych kríz, ne, nevýdaný počet týchto kríz, ktoré sa ešte e, inten, zintenzívňujú, sú dlhodobejšie. Ľudia e, sa premiestňujú na nie na 1-2 roky, ale oveľa, oveľa viac rokov. Napríklad e, vzdelávanie detí je otázkou v týchto núdzových situáciách. Osobitné obavy sa spájajú so situáciou u detí utečencov z, zo Sýrie, či už je to Turecko, Libanon, susedstvo a tiež v Afrike. Takže dnes ráno sme hovorili o rozpočte EÚ a zameraní na humanitárne krízy, Otázka Rohingov, Jemenu. Neustále e, prebudovávanie krajín na Blízkom východe. Teší nás, že tu dnes ste a tešíme sa na e, to, čo nám poviete. Ďakujem vám, vážení členovia parlamentu, dámy a páni, kolegovia v tlmočníckých kabinách. Mala som čest e, včera hovoriť s poslancami vo výbore AFET. Pre mňa je to veľkým potešením spolupracovať, diskutovať s parlamentom. Prepačte. Je tu trošku hluk. Poprosím vás, kolegovia, ak sa chcete rozprávať, už som to dnes povedala, vonku je spustu veľa, veľa miesta na vaše konverzácie. Tu máme zasadnutie. Prepáčte, pani ministerka. Takže považujem to za veľkú čest vymieňať si názory s vami, mať skutočnú rozpravu. Vy ste tu na to, aby ste nás kontrolovali, nás, ktorí dnes predstavujeme e, predsedníctvo. Ako som sa e, presvedčila na úrovni Národného parlamentu v minulých mesiacoch. Teším sa, že dnes v tomto kontexte môžeme mať e, vážnu rozpravu ako aj včera by som hovorila po anglicky a francúzsky. Začnem francúzsky e, citáto e, filozofa Montesquieu, práve k tejto téme, kde ide o rovnováhu e, jednotlivých e, častí moci. E, vážení poslanci výboru, pani predsednička, je mi veľkou cťou, ale pre mňa je i veľkou radosťou sa na vás obrátiť ako ministerka zahraničných vecí Rakúska a tiež ako predsednička Rady EÚ. Chcem vás uistiť, že je pre mňa veľmi významné, vnímať Európsky parlament v porovnaní s národnými parlamentami. Je to jediný parlament, ktorý priamo je volený občanmi a má e, legislatívnu kompetenciu. Teším sa, že sa to zaklada na jednom z, fin- z fundamentálnych princípov EU Princíp delby moci medzi exekutívou, legislatívou a justičnou mocou e, E, budem pokračovať vo francúzštine a pripomeniem vám citát od e, Charlesa Montesquieho, ktorý v roku 1748 v svojom diele, klasickom diele e, Duch práva povedal, že sloboda neexistuje, ak moc sudcov sa neoddelí od moci legislatívnej a exekutívnej. A ďalej pokračuje, keď hovorí, že všetko by bolo stratené, keby ten istý človek alebo to isté grémium mali, malo tú istú moc, e- exekutívnu moc e, a moc súčasne súdiť za zločiny jednotlivcov. Tu e, budem pokračovať v angličtine, aby som prešla k podstate vašej práce výboru DV Vážim si túto možnosť eh, mať výmenu názorov. Som vám k dispozícii. Vy ste tu na to, aby ste nás kontrolovali. Takže Rakúsko prevzalo pred pár dňami predsedníctvo. Sme v kritickej situácii v rozvojovej spolupráci. Na úrovni EÚ sme v procese definovania eh, a povahy našej podpory rozvojovým krajinám v budúcich rokoch ako súčasť viacročného finančného rámca. Pôjdem do podrobností potom ku konci svojho príhovoru. Tiež definujeme naše vzťahy, pokiaľ ide krajiny momentálneho partnerstva v rámci a krajín AKT v rámci dohovoru z Kotonu toto všetko na pozadí e, narastajúcich konfliktov s čoraz väčším počtom utečencov vo svete. Na základe UNHCR hovoríme o 65 miliónoch utečencov a vy lepšie než ja viete, že tu máme ešte tie skryté čísla vnútorne presídlených ľudí, ktorí nespadajú do týchto spomínaných kategórií. Takže to, čomu tu čelíme, ďaleko presiahuje rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc, ktorá narastá v minulých rokoch. A už môžeme prispieť našim e, prínosom vo forme politickej koherentnosti. K tomu sa ešte vrátim. Preto ide o to, aby sme boli koherentní a brali nás vážne. Európske politiky majú tieto rozmery keď hovoríme o se, severo-južnej či východo-západnej dimenzii. Aká je prvá a najväčšia priorita, e, ktorú tu máme od rozvojových e, cieľov z Monterey? Ide o boj proti extrémnej chudobe. Rozvojová spolupráca je o znižovaní chudoby Ako e, novinárka, analytička a učiteľka v medzinárodných vzťahoch som, som videla o viacerých e, varovaniach e, takisto rozdiely v odmeňovaní. To je hlavný dôvod pre to, že pre hrozby pre bezpečnosť súvisejúce s migráciou a tak ďalej. Takže z týchto dôvodov, ktoré uvádzam, si naozaj e, ctím túto možnosť môcť vám odprezentovať priority rakúskeho predsedníctva a vstúpiť s vami neskôr do dialogu. Ako predsedníctvo budeme robiť maximum preto, aby sme pokročili v tých najdôležitejších e, tematikách a e, vytvárať pozície, ktoré budú priateľné pre všetkých. My sa snažíme, aby sme hovorili jedným hlasom. Úsilie EÚ v oblasti humanitárnej pomoci je výsledkom spoločného úsilia členských krajinov, komisie a parlamentu. Chcem vám poďakovať za tie snahy, ktoré sme uh, už realizovali. V tejto chvíli chcem poďakovať i bulharskému predsedníctvu za jeho úsilie nadvezujeme e, na ich úspechy, teda bulharských a estonských kolegov. Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci naš, nadalej riadi našu prácu po 6 mesiacov. Spojené e, národy opätovne žiadajú rekordnú čiastku na humanitárne financovanie v roku teda 2018, 20, ktorá e, narástla až na 25 miliard amerických dolárov už som povedala na úvod, nám ide o to, aby sme e, tieto parametre mali na pamäti a monitorovali vznikajúce alebo aj naťahujúce sa alebo tzv. zabudnuté humanitárne krízy. Hovorí sa e, v mnohých e, zdrojoch o prichádzajúcej tretej svetovej vojne. Neviem, kto bol prvý, hovoril začal hovoriť o africkej svetovej vojne, keď sa hovorilo o množstve obetí v Kongu. Nie je to niečo, čo sa len približuje, ale niečo, čo sa už deje v subsaharskej Afrike. Mnohé tie zabudnuté konflikty, ktoré ste spomenuli na úvod, musíme zabezpečiť účinnosť našej pomoci a koordináciu, predchádzať duplikovaniu, aby sme na novo nevynachádzali to, čo tu už máme, aby opatrenia pomoci EÚ a členských krajín sa doplňali a posilňovali, aby sme naozaj poskytovali pomoc. Prístup e, pre obete, to, e, čo hovoria mnohé organizácie. Osobitný no pozornosť treba venovať potravinovej krízi. E, minuloročné veľké hladomory v Jemene, Somalsku či Južnom Sudáne mohli byť, e, za, mohlo im byť zabránené. Vďaka štedrému financovaniu z EÚ sa to v mnohých prípadoch i dárilo, ale krízy pretrvávajú. Vzhľadom na e, pokračujúcu povahu kríz a konfliktov potrebujeme lepšie prepojenie medzi humanitárnou pomocou a rozvojovou spoluprácou. Generálny tajomník OSN nedávno povedal, že musíme e, otvoriť e, tie silá, ktoré podlho existujú medzi humanitárnou a, develop- a rozvojovou e, časťou aktérov. Tu je, pozrieť, treba sa pozrieť na 6 pilotných krajín. Čad, Irak, Myanmar, Nigeria, Sudan a Uganda. Keď hovoríme o prepojenie z krátkodobej a dlhodobej pomoci musíme hovoriť o, o nútených presídleniach. Asi polovica, 134 miliónov ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc na celom svete, mnohí z nich sú násilne presídlení, mnohí vo vlastných krajinách. 20. výročie riadiacich princípov vnútorných presídlení eh, by mal odzrkadliť i to, ako možno zlepšiť implementáciu týchto princípov, ktoré sme e, odsúhlasili v minulosti. Pôjdem potom e, i do podrobností, ale tu chcem spomenúť toľko, že rozvojová spolupráca, a to vy viete lepšie než ja, sa e, marginalizovala za posledné 30 ročia v prospech humanitárnych naliehavých operácií v súrnych situáciách a naše rozhodnutie patrí e, snahe znova posilniť a podporiť to, čo sa deje e, za e, objektívmi kamier. Tá dlhodobá práca, nie len tie krátkodobé opatrenia. A v, tomto, v tejto fáze by som sa rada i obrátila i a na teoretickejšiu tému, ktorá ale má svoj dopad na každodennú prácu rozvojovej pomoci a to je medzinárodné humanitárne zákonodárstvo. Toto je oblasť, ktorú som pred mojou funkciou e, v politike e, vyučovala. Snažila som sa učiť mladých kolegov, čo ženevský dohovor k humanitárnemu zákonu e, nám priniesol, aby sme mohli mať základné štandardy pre všetkých, od vojnových väzňov až po najzraniteľnejšie skupiny, ako sú deti a e, ženy. Bude to jedna z našich priorít počas našho predsedníctva chrániť e, civilistov a posilniť rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva. Je naozaj hanebné, že v 21. storočí porušenia medzinárodného humanitárneho práva nielen narastajú, avšak sú, zdá sa, i strategickým nástrojom na, ukonč- na riešenie konfliktov. Treba každému pripomínať, že je tu záväzok zabezpečiť rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva. Pracovníci v tejto oblasti, ktorí nemajú prístup ľuďom, ktorí majú, to potrebujú, noví e, k jednotlivým nemocniciam a tak ďalej, to sa nemôže použiť v husto osídlených oblastiach. No a v tejto fáze v krátkosti by som spomenula svoje stretnutie s predstaviteľmi Medzinárodného e, výboru Červeného kríža. Oni e, urobili empirické štúdia, štúdie, na základe ktorých e, len potvrdili to, čo som ako učiteľka pred mnohými rokmi, ako profesorka vyučovala. To je tá klesajúca E, citlivosť, tolerancia voči týraniu. Ja som mala študentov, ktorí e, zastávali názor, že ak si to bezpečnosť e, vyžaduje, musíme používať týranie. A to sú ľudia z strednej Európy. A zistenia Červeného kríža, že hovoria o tom, že citlivosť k, k, alebo teda neznášanlivosť voči týraniu pred nejakými 15 rokmi bola oveľa vyššia Ľudia v konfliktných oblastiach na Blízkom východe, v Latinskej Amerike sú k týmto témam oveľa citlivejší než mladí kolegovia, ktorí študujú medzinárodné vzťahy e, na e, severozápadnej hemisfére. A tu by som len citovala ich zistenia, zistenia Červeného kríža. Je to čosi, čo treba mať na pamäti. Hovoríme tu o základných normách, na ktorých sme sa dohodli počas e, rokovaní o Ženevskom dohovore v roku 1949, takisto v prvej svetovej vojne, keď sa ešte hovorilo o určitom e, vojnovom zákonodárstve, nebola to ešte humanitárna e, tranša. Budeme úzko a podrobne sledovať situáciu uplatňovania medzinárodného humanitárneho práva a budeme spolupracovať s Červeným krížom a samozrejme to tak, aby členské štáty hovorili jednohlasne. Európska únia potrebuje posilniť svoje schopnosti a štruktúry na posilnenie koherentnosti opatrení Európskej únie na podporu medzinárodného humanitárneho práva a takisto aj medzinárodného trestného práva, hoci je to citlivá téma. A to by e, samozrejme zabezpečilo aj e, uplatňovanie zodpovednosti na tých, e, ktorí sa dopúšťajú e, zločinov proti ľudskosti. A potom je tu ďalšia priorita, ktorá je mi blízka. A tá sa týka násilia na základe pohľavia a rodovo založené násilie v 90. rokoch E, počas krízy v Jugoslávii sa práve takéto násilie často využívalo a humanitárna pomoc sa skut- veľmi často nedostala k tým, čo to potrebovali ženám a e, dievčatám, ktoré boli takto zneužívané. Vlastne v rámci zneužívania e, moci a e, tej beznádejnej situácie, v ktorej títo ľudia boli. Takže e, e humanitárny ľudia musia, humanitárni pracovníci musia skutočne dodržiavať tie najvyššie eh, štandardy a normy. Pracujú pod obrovským eh, tlakom, či už je to v utečenských táboroch alebo v oblastiach, kde sa stali nejaké katastrofy, ale ide tu o osobnú etiku a samozrejme eh, vyhľadávanie tých správnych ľudí, rekrutovanie takýchto pracovníkov, to je veľmi dôležitá e, úloha, veľmi zložitý proces. Je veľa organizácií, Oxfam nie je len e, jedinou e, z týchto organizácií a darcovia musia skutočne uplatňovať nulovú toleranciu. Kofi Annan o tom hovoril v 90. rokoch, Antoniu Guterres o tom takisto dnes hovorí, takže si musíme stále pripomínať a že tento cieľ sme ešte nedosiahli. Preto vítame iniciatívu medzinárodného spoločenstva eliminovať e, sexuálne zneužívanie tým, že e, sa e, zameria pozornosť na humanitárne zložky, ktoré pracujú priamo v teréne Takže treba zabezpečiť, aby všetky naše humanitárne snahy umožňovali ženám robiť e, svoju vlastnú voľbu, najmä pokiaľ ide o reprodukčné zdravie a práva. Chcem upozorniť aj na pilotné projekty, na boj proti uh, ženským obriezkam. Toto bol, to bolo tabu počas niekoľkých eh, desaťročí, ale my sme sa pokúsili aj toto zaradiť eh, medzi témy našej práce. A, takže e, chceme zabezpečiť rovnaké práva a to tak, aby ženy mali dostatočný prístup k informáciám, vzdelávaniu, aby mali možnosť rozhodnúť sa slobodne o tom, koľko detí chcú mať a či ich eh, chcú mať. A to aj prostredníctvom eh, špecifických vzdelávacích informácií ohľadom zdravia a blahobytu rodín a vrátanie aj informácií o rodinnom plánovaní. Demografický rozvoj eh, sú takou dimenziou, e, že ani e, hospodársky rast nie je schopný e, zásadne znížiť chudobu. Takže práve možnosť rodinného plánovania je jeden z základných prvkov, ktoré môže obmedziť demografické tlaky. Tam ja, pani, teraz by som sa chcela venovať témam postkotonu 21. júna e, sa dohodol e, na rade mandát e, na rokovanie o dohode v Kotonu, takže sa začína nové rokovanie so skupinou AKP ako základ budúcich vzťahov medzi Európskou úniou a 79 krajinami Afriky a Karibiku. Ide nám o komplexné a rovnocenné partnerstvo zohľadňujúce nové výzvy a snahu znižovať chudobu a podporovať udržateľný rozvoj. Súkromný sektor aj občianská spoločnosť budú kľúčovými hráčmi pri zlepšovaní e, e, systému riadia v tomto novom e, rámci. Vychádzame z, z solidných základov, ktoré spočívajú na spoločných cieľoch udržateľnom rozvoji a teraz e, chcem hovoriť o téme, ktorá je veľmi dôležitá. Vy ste o tom hovorili aj na začiatku svojho e, prejavu, a to je e, viacročný finančný rámec od roku 2020, ale treba povedať, že toto nie je téma môjho ministerstva, hoci pochopiteľne sa tejto téme treba venovať v štruktúre e, e, vonkajšieho financovania EÚ sú veľké zmeny a ide tu o potrebu väčšej flexibility e, pri schopnosti reagovať na migráciu. A takisto je tu aj potreba znižiť počet nástrojov vonkajšieho financovania. Takže ten nový nástroj sa nazýva susedstvo, rozvoj a medzinárodná spolupráca. NDICI a mal by e, obsahovať geografické aj tematické nástroje. A pokiaľ ide o, o tie ciele udržateľného rozvoja, e, myslím si, že to hlavné posolstvo, ktoré treba povedať, e, je to, že toto sa netýka len vonkajších dimenzií, má to aj svoju vnútornú dimenziu a bežný postup, e, to už dnes nestačí. Treba opäť premyslieť to, ako spolupracujeme s ľuďmi a vládami, e, krehkými krajinami, krajinami v problémoch. Rozvojová pomoc a humanitárna pomoc nemôžu e, vyriešiť tie mnohovrstevnaté problémy a drámy. Chcem ale na záver citovať človeka, ktorý nám stále má čo povedať dnes by oslávil svoje sté narodeniny. Asi viete, kto to je. Nelson Mandela 18. júla by mal 100 e, rokov, zomrel vo veku 95 alebo 6 rokov. A tento človek nás stále inšpiruje, pokiaľ ide o odvahu a vytrvalosť. Nikdy sa nevzdal. Musel sa naučiť e, trpezlivosti pod obrovským tlakom, pravdepodobne, keď bol v, na samotke, ale nikdy ho to nezlomilo a chcem ho e, teda e, citovať e, podobne ako otroctvo ani chudoba e, nie je prirodzenou e, ľudskou vlastnosťou a dá sa prekonať. Takže e, obmedzenie chudoby je a bude najdôležitejším cieľom našej spoločnej snahy, pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu. Ďakujem vám, dámy a páni, za pozornosť. Ďakujem, pani ministerka, eh, k tomu, čo ste povedali na konci ohľadom eh, rozvojovej pomoci a znižovania chudoby. Myslím si, že na tomto cieli sa všetci zhodneme v rámci našich možností ako zákonodarcovia sa budeme samozrejme maximálne snažiť prispieť k týmto politikám, ktoré povedú k znižovaniu chudobnosti, ta, chudoby. Takže vy ste hovorili o mnohých ďalších témach, na ktorých pracujeme, napríklad e, prístup k rozvojovej pomoci. Otázka, ako sa bude do budúcnosti riešiť otázka financovania projektov. Napríklad e, zoberme si Ugandu, kde je veľa e, alebo v Sudáne, kde je veľa ženských a detských utečencov. Ide o to, že e, sa stanovia určité e, potreby, ale e, v podstate sa to všetko rieši na krátkodobom princípe. Veľmi ťažké je to plánovať dlhodobo. A potom je to práve tá otázka citlivosti ľudí, napríklad tak, voči takým fenoménom, ako je e, týranie, mučenie a to, že práve v našej časti sveta sa táto citlivosť e, znižuje. Aj v mojej krajine prebieha práve e, diskusia na e, túto tému, napríklad v prípade väzňov, ktorí sú vystavení takýmto praktikám. Ďalšia otázka sa týka sexuálneho násilia, máme e, Sacharovovú cenu, ktorá sa udeluje každý rok práve ľuďom, ktorí bojujú za slobodu ľudské práva. A e, túto cenu sme práve e, udelili doktorovi Makwegimu za starostlivosť e, o obete sexuálneho násilia v Kongu. Ja som s pánom doktorom hovorila. A potom jezické ženy, ktoré boli obeťou sexuálneho násilia, takisto dostali Sacharovú cenu. E, a takisto sme riešili otázku beztrestnosti páchateľov takýchto činov. Napríklad, e, keď sa podarí poraziť e, islamský štát, ktorý sa e, dopúšťa takýchto činov, ako bude prebiehať proces, povedzme, potrestania takýchto ľudí, či to vôbec bude možné. No a Budeme tu mať takisto hostia, ktorý bude hovoriť e, o otázkach humanitárnej pomoci e, pre mladé obecenstvo a potom ešte sa ujme slova aj Pál Rubik. A teraz Norbert, prosím. Budem hovoriť po nemecky, aj keď sa v jazyku líšime od Rakúšanov. Srdečne Ďakujem. Aj v mene Enrika Gerera si myslím, že môžem povedať, že by sa tešil počuť vašu ráznú výpoveď, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. V tejto oblasti teda sa zhodneme. Myslím si, že váš kľúčový prístup je presvedčivý a že môže aj z našej strany byť podporený, pretože boj proti chudobe kladiete ako prioritu, takisto politickú koherenciu, e, ciele, ale takisto by som sa vyjadril k aktuálnej politike, kde mi chýba to celkové ladenie. Myslím si, že počas vášho predsedníctva sa e, tá pozornosť príliš akcentovala práve na otázku migrácie do Európy. Ja si myslím, že ak by sme mali správnu vyváženosť, a na to ste správne poukázali tým, že ste povedali, že máme veľké výzvy pred sebou, práve pokiaľ ide o dlhodobý prístup, tak by nám to všetkým prospelo, pretože diskusia ako taká je príliš e, emotívna a myslím, že tá vyváženosť sa vymkla z, zo štandardov. A teraz konkrétne, pokiaľ ide o vašu výpoveď k postkotonu oblasti, Zdôraznili ste, že chcete koordinovať spoločnú európsku pozíciu, to je v poriadku, ale mne by sa páčilo, ak by ste v tejto otázke boli ráznejší. Myslíte si, že tu v parlamente, alebo verte, že sme my presvedčení o tom, že dohoda z Kotonou bola prospešná a že v každom prípade musí byť, musíme v, tejto, v tomto ohľade pokračovať keď hovoríme napríklad o demokratizačnom procese, parlamentarizme s našimi partnermi v krajinách AKT, pretože tie pravidlá, ktoré sme tu mali v kontexte Kotonu, e, to nám bolo skutočne veľmi prospešné, tam by sme mali pokračovať. Ja som k tomu robil správu a vlastne vždy som povedal na záver, že ak by Rusko, USA alebo Čína mali takéto pravidlá so 79 krajinami, tak by boli spokojní. A ja si myslím, že práve v súčasnej situácii, kde obchod z USA s Čínou, s Ruskom prináša problémy, kde sa veľa vecí spochybňuje, myslím, že naša silná pozícia a dobrá spolupráca s týmito <clears throat> krajinami môže priniesť veľa a preto by Kotono malo nájsť pokračovateľa. A pokiaľ ide o preberanie utečencov, ja si myslím, že to je dôležitá téma, ktorá musí byť konkrétne vyrokovaná s konkrétnymi krajinami. Treba zdôrazniť, že my chceme európske riešenie, že dohody medzi dvomi štátmi v podstate nestačia. To treba riešiť na európskej úrovni a myslím, že sú to aj pozitívne signály, ktoré by sme mali využiť. To by prospelo celej diskusii. Mali sme tu po- veľké politické prev- zmeny a prevraty v Etiópii a tým súvisí vlastne aj Eritrea. Myslím, že by to mohla byť príležitosť, ktorú by sme mali zužitkovať. Poviem to veľmi zjednodušene. Migrácia z Etiópie a z Eritreji. Ak by sa znížila, ak by odpadli príčiny, kvôli ktorým ľudia opúšťajú svoje krajiny, ak by to nebolo tak, že by tam bolo politické prenasledovanie, tak si myslím, že by sme urobili veľký krok dopredu a čo si vyžaduje aj podporu zo strany EÚ. Preto by som vás požiadal, aby ste v rámci predsedníctva aj v tejto oblasti energeticky postupovali. Ďakujem. Ďakujem. No a teraz pán Rubik. A ja sa teším, že naša pani ministerka Knajsl je pri, medzi nami Práve pokiaľ ide o rozvojovú politiku, je to dôležitý krok, pretože zahraničná politika, rozvojová politika, myslím, že by mali byť v súzvuku na to, aby sme mohli spoločne dosiahnuť e, ciele, ktoré sme si stanovili. Vo výbore sme pred chvíľou hovorili napríklad o rozpočtovom roku 2019, kde e, sa podľa tohoto teraz pôjde aj do rokovaní. môj kolega Anne Leeds tu urobil veľmi, dobrú, veľmi dobrý návrh, že tu ide predovšetkým o vzdelávanie, zdravie, klimatické otázky, ako aj rodovú politiku. Pre mňa je jasné, že treba v činoch vyjadriť to, čo chceme dosiahnuť v kontexte rozvojových cieľov. A Ja si myslím, e, zdravú výživu C2, keď sa pozrieme na podvyživené deti, myslím si, že toto je takisto otázka aj vzdelávania, aby sme mohli zabezpečiť to, že zdravé vzdelávanie bude v kontexte týchto cieľov dôležité. Takisto cieľ 6, čistá voda a sanity. Vieme, že v nemocniciach je znečistená voda a tým sa zhoršuje aj zdravie pacientov a cieľom 7 je obnoviteľná energia, pretože bez energie bohužiaľ dnes nič nefunguje Hovorili sme už aj o koheznej politike a naučili sme sa na úrovni EÚ, že je dôležité práve vo vidieckých priestoroch urobiť ďalšie kroky a spolupracovať s malými a strednými podnikmi, rodinnými podnikmi, aby bola umožnená spolupráca na to, aby prostredníctvom PPP projektov boli urobené dohody, ktoré by riešili túto problematiku. Napríklad s Jordánskom máme vedeckú dohodu, a aby teda aj vedecká oblasť mohla zabezpečiť určitú aproximáciu týchto krajín a systémov, aby sme mohli aj s ďalšími krajinami postupovať obdobne. Myslíte si, že pokiaľ je rozpočet na rok 2019, že sa tu urobia nejaké konkrétne kroky, ktoré sa budú dať realizovať a ako to teda vyzerá na obdobie ďalších 7 rokov, pokým tu budeme mať nový rámcový program zo strany rakúskeho predsedníctva. Ďakujem. A vítam vás srdečne medzi nami. Thank you. Um... Ďakujem. Pán Charles ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa takisto chcem poďakovať pani uh, ministerke Ďakujem za to, že ste sa venovali problémom, ktoré sú pre nás dôležité, predovšetkým pokiaľ ide o ženskú obriezku. Chcel by som pripomenúť eh, tú časť textu, že eh, minulý týždeň sme v Štrasburgu prijali správu, ktorá, sa, ktorá je zacielená proti predčasným a nuteným sobášom. Ide to tým istým smerom, pretože 75, mil, 75 miliónov ľudí, predovšetkým sú to ženy, dievčatá, ktorých sa týka táto otázka. To je vlast, sú to vlastne 3 štvrtiny miliardy, takže je to veľké množstvo ľudí, nie až tak veľmi poznané. Týka sa napríklad aj krajiny Európskej únie. My sme sa veľmi presne dohodli na tom, že musíme robiť všetko preto, aby sme my sami mali normy, pretože nie všetky krajiny majú vo svojej legislatíve vek ukotvený na úrovni 18 rokov. To znamená, musíme urobiť ešte toto. A toto je napríklad zatiaľ nie akceptované všade na celom svete. A takisto sme navrhli, aby sme sa ďalej, aby sme sa viac venovali otázke spolupráce s OSN, pokiaľ je UNICEF a e, ďalším aby sme v týchto otázkach mohli spolupracovať. A chcel by som zdôrazniť, že pokiaľ ide o ženskú obriezku, máme strategických partnerov a chcel by som vás prizvať k tomu, som presvedčený o tom, že táto pozvánka vlastne e, je dôležitá, pretože istotne súhlasiť budete s nami, že je dôležité, aby sme poskytli strategickú dimenziu v boji proti týmto fenoménom. Ďalšia vec, keď ste hovorili o otázke oddelenia moci, citovali ste Montesquieho, ja som si povedal, že je to možno dobré. My sme poslanci, ktorí sú tu najlepšie na to, aby sme posúdili tieto veci, pretože sme voči rade nezávislí, aj voči komisii. Avšak problém, ktorý máme, je to skôr menej problém s komisiou, skôr s členskými štátmi, pretože členské štáty síce súhlasili zaznačiť do koncenzu Európskeho pre rozvoj pokiaľ ide o záväzky, záväzky veľmi ambiciozne a dôležité, ale akých potom, akým apelujeme, aby skutočne realizovali tieto ciele, ktoré oni podporili, tak je tu jednoducho uh, zdráhanie sa plniť si svoje povinnosti vo všeobecnosti. Takže chcel by som, aby sa nám podarilo v rámci predsedníctva Rakúskeho dosiahnuť, aby sme urobili krok dopredu, pokiaľ ide o definície, pokiaľ ide o právomoc Európskeho parlamentu vo zmysle kontroly, práve pokiaľ ide o celú tú sféru e, zdieľaných kompetencií. Máme jednu externú politiku, ktorá je spoločná pre Európsku úniu, ktorá sa týka aj tejto dimenzie. A na to, aby sme boli koherentní, aby sme mali jednotu v rámci našich činov, je dôležité, aby všetci prispeli svojim zrnkom. Takže ja by som chcel, aby členské štáty takisto boli tu v tomto výbore a vysvetlili, akým spôsobom chcú plniť záväzky a ciele, ktoré podporili. Už je to 40 rokov, čo si tu rozprávame príbeh ohľadne cieľov na 0,7 krajiny, ktoré si toto stanovili ako záväzok do legislatívy, napríklad Spojené kráľovstvo, tým sa to podarilo završiť a ostatné napriek dobrej vôle to nedosiahnu, pretože nemajú metódu. Ja si myslím, že je dôležité sa k tejto téme vyjadriť a na záver, pokiaľ ide o finančný rámec, viacročný finančný rámec, tak ako aj predsednícka krajina teda vaša, zohráva kľúčovú úlohu v zmysle koordinácie legislatívnej práce. Chcel by som, aby ste sa vyjadrili možno trochu k tej myšlienke, ktorú ste si stanovili ako metódu pracovnú na úrovni rady. To znamená, ako vnímate vy spoluprácu s vašimi kolegami a s komisiou, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec a pokiaľ ide o nástroj financovania vidíte v zohľadnení, nejaký možnosť začiatok trialógu s Európskym parlamentom. Je to reálna perspektíva v priebehu vašeho predsedníctva? Ďakujem pekne. Normálne by sme teda zobrali viac otázok, ale máme teda ešte dvoch rečníkov a potom budete môcť reagovať na všetky. Nech sa páči, takže najprv skončíme s koordinátormi a mali sme tu viaceré otázky. Maria Hojbuk a potom pani Hautala, nech sa páči. <clears throat> Pripomenieme vám, ak ste niečo zabudli. Maria, ďakujem pekne, pani ministerka Knajsl. Vaše slova boli napínavé a zaujímavé. können, Sie haben Veľkým napätím ste hovorili o tom, že podporujete humanitárnu podporu práve v krízových oblastiach, že chcete, aby tu bolo prepojenie medzi humanitárnou pomocou a rozvojovou spoluprácou. To sú všetko záležitosti, ktoré my vieme podporiť. Takisto ste ponúkli otvorenú diskusiu a chcela by som sa vyjadriť veľmi otvorene. Pokiaľ ide o prečítanie si programu predsedníctva, som už hneď v prvom odstavci narazila v kapitole ohľadne rozvoja na niečo, čo ocitujem. Ide tam oslo, doslovne o to, že v reakcii na migračnú otázku je prepojenie humanitárnej pomoci s dlhodobými rozvojovými opatreniami s cieľom hospodárskej perspektívy, ktoré sú tam potom vymenované, vytvoriť a to bude snaha rakúskeho predsedníctva počas predsedníctva. A tu napríklad posilnenie náväznosť na spoluprácu s tretími štátmi v oblasti spolupráci príjmania odmietnutých e, utečencov. Tak toto tam je od slova do slova napísané v prvom odstavci. To znamená, nie len, že teda rozvojová spolupráca, ale aj humanitárna pomoc je, by mala byť napojená na migráciu a teraz ste pekne povedali, že vy ste vašich študentov v predchádzajúcom živote učili o všeobecných štandardoch. Máme tu aj určité princípy v oblasti humanitárnej pomoci a to je nestrannosť, to je neutrálnosť a je to takisto aj operatívna nezávislosť. A s týmto odsekom vlastne toto všetko ho, ste hodili cez palubu a cieľom vášho predsedníctva, ak som tomu teraz správne porozumela, sú teda princípy, ktoré sa prehadzujú cez palubu, takže podľa môjho názoru to je neuveriteľné. A po druhé, keď migrácia sa dostane takto do popredia v rámci vášho predsedníctva a postkotonu ste takisto spomenuli, kolega Neuser to takisto spomenul, tak potom jednoducho je pre mňa dosť ťažké čo do dôveryhodnosti, pretože Máme tu stále prepojenia v jednotlivých pasážach v rámci vášho programu a zároveň tu je ešte aj mandát, pokiaľ ide o Africkú úniu, to je takisto na stole a vlastne odlišnejšie alebo vzdialenejšie pozície sa to ani nedajú prezentovať. Ako chcete toto všetko zjednotiť vo vašej vláde, ktorá teda vás podporuje alebo ktoré ste vy súčasťou? A ešte posledná pripomienka, Charles Görens to takisto práve spomenul, ten cieľ 0,7 ešte počas volieb, to som tu teraz našla, keď sme sa pripravovali v kancelárii na, tento dnešný, na toto dnešné stretnutie. Kancelár Kurz počas volebnej kampane hovoril o navyšovaní pomoci priamo v teréne v daných krajinách a poukázal tam na grafiku, kde boli vymenované, vymenovaní všetci darcovia, čo do objemu od hora nadol a hore to skrátil tak, aby Rakúsko bolo niekde v uprostred. Vy ste teraz hovorili o tých potrebách, ktoré mám pred sebou, ja vám to osobne samozrejme aj verím, ale pokiaľ ide o pána kurce, tak tam mám problém, keď e, sa štatistika takýmto spôsobom prezentuje, pretože tu sú veľké rozdiely medzi tým, čo máte vy v úmysle plniť a čo kancelár Rakúska tu na verejnosti prezentoval. Thanks. And finally, Heidi Yeah. Yeah, thank you very much, Chair. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pani ministerka, vítam vás na našom výbore. Ja som zaznamenala vašu rozsiahlu znalosť aj odhodlanie riešiť otázky medzinárodného humanitárneho práva. Európska únia musí robiť oveľa viac pre ochranu princípov a rešpekt medzinárodného humanitárneho práva. Niekoľko poslancov parlamentu vrátane mňa už riešilo túto otázku a predložili sme pani Mogherini návrh, že by mala Európska únia mať osobitného predstaviteľa pre humanitárne medzinárodné právo a e, takisto prípadne aj pre e, trestné medzinárodné právo. Toto by bol jeden z rôznych spôsobov, ako zvýšiť chápanie a podporu pre medzinárodné humanitárne právo, ale zároveň je to aj niečo, čo by sa malo zvážiť. Takže by ma zaujímali vaše predstavy o tom, ako a akými mechanizmami by Európska únia mohla dosiahnuť to, čo máte na mysli, čo, o čom ste hovorili v tejto oblasti. No a pokiaľ ide o mučenie, aj to je niečo, čo treba dať eh, na popredné miesta programu a oceňujem vašu prácu v tomto smere. Ale späť k migrácii. S veľkým záujmom som si e, prečítala vašu stránku na Wikipedii a zistila som, že máte niektoré špecifické že ste mali niektoré špecifické vyhlásenia e, na vrchole tej krízy v, septembri 2015, e, v tzv. migračnej kríze. Hovoríte o mladých arabských mužoch, e, ktorí si v tradičnej spoločnosti nevedia udržať svoj e, e, status no, muža. Hovorili ste o testosteróne. Takže no, ako si myslíte teraz v pozícii predsedníckej krajiny, že by sa tento fenomén mal riešiť? Nemyslíte si, že tie vyjadrenia vtedy neboli predsa až tak úplne objektívne? Áno, ďakujem. To je teda všetko, pokiaľ ide o otázky kolegov. Vážený pán poslanec Neuser, ďakujem za vašu podporu, pokiaľ ide o tie základné línie. Na úvod by som začala s vašimi otázkami. Pokiaľ ide o proces po Kotonu, to, čo sa vyrokovalo pri prvom kotonu, to znamená katalóg kritérií k ľudským právam, pracovné právo a tak ďalej, to sa osvedčilo a to sa bude pokračovať aj v následnom nástroji. To je čosi naozaj rozhodujúce, že môžeme ísť ďalej týmto smerom. Pokiaľ ide o zásadné Európske riešenie, pokiaľ ide o príjmanie utečencov a tak ďalej. Spomenuli ste problematiku bilaterálnych e, opatrení v lete 2015 sa to európske eh, riešenie zázmluvnilo a my teraz vidíme tendenciu k bilaterálnym či trilaterálnym riešeniam práve tieto témy sa tu riešili. Európske e, riešenie podľa nás, a tu musím e, prezentovať e, riešenie spolkovej vlády, ide o to pochopiť, aby tie nástroje, ktoré sme vytvorili na migračné otázky, aby boli z času anteglobalizácia Máme tu rôzne dublinské dohody, tie sú z 80. rokov. Za určitých fikcií sme vtedy pracovali neplatiace pre ten neskorší čas migračná katastrofa, a to som povedala už v tomto zmysle, že to neprišlo ne, e, opodstatnené. Vysoká nezamestnanosť na južnej hemisfére, práve pokiaľ ide o ľudí s, um, s diplomami. Väčšina mojich študentov bývalých nenachádzajú adekvátnu prácu a ja chcem sa vyhnúť termínu job. Je to niečo iné ako možno mnohí pracujú v kaviarni, ale nie v oblasti, kde si nadobudli vzdelávanie, nie sú činní. A to je ten veľký rozdiel. Tu pretrváva problematika migrácia tých, ktorí sa snažia implementovať svoje vzdelanie. A tá otázka rakúskeho predsedníctva je, je vytvoriť to, čo by ľudí, e, čo by úrady priviedlo k ľuďom a nie naopak. Ide o geografické, klimatické situácie a podľa mňa už sa tu spomínalo vzdelávanie, máme e, nezamestnanosť akadémikov, ktorá e, i v severoafrických krajinách, pretože bolo nesprávne vzdelávané, chýbajú e, práve zameranie na e, nové metódy, budúce technológie. Téma, ktorú dnes máme, je máme tu nástroje, ktoré e, nezodpovedajú týmto novým otázkam globalizácie. Nikto tu nemá e, presné riešenie, možno len kombinovať rôzne myšlienky. Musí to však byť súčasťou týchto globalizovaných úsilí, nezasahujúcich Európu, tak ako Juho, Južnú Áziu, Subsaharskú Afriku. Potrebujeme jednoducho iné nástroje. Ďakujem i za dobrú správu Etiópia, Eritrea. Tu sa našťastie mnoho udialo po hroznej vojne s neznámym počtom úmrtí. To sú tie dobré správy a verím, že je veľa dobrých správ zo subsaharskej Afriky. Mnoho mladých ľudí som vzdelávala, ktorí vzali veci do vlastných rúk a pozorovala som vlastne otázku regionálnej spolupráce západo či východoafrická oblasť. Tu sa e, mnohí angažujú k regionálnej spolupráci. Tu je oveľa pragmatickejší prístup k problémom. Hovorili ste aj o príjmaní utečencov. To, čo podnikajú mnohé krajiny, je poradenstvo o návrate v transferových krajinách. Agades, to je pojem, ktorý sa tu používa. Spomínam si na programy UNHCR. Ide o to e, e, snažiť sa v Nigérii zabrániť mladým ľuďom e, e, ísť týmto smerom. Tie príbehy neboli pravdivé. Pokiaľ ide o e, prenos e, správ, mnohé e, správy pod, ponúkli vlastne e, podporu. A ľudia, ktorí ani nemysleli na to, E, predať veci a pohnúť sa ďalej, že odišli. Treba zdôrazniť to, že ľudia zostávajú v svojich e, domovských oblastiach, megalomestách, keď je tu minimum, naozaj minimum e, elektrické energie, vody, kanalizácie. To je ten postup, ktorý E, zastávajú humanitárne organizácie v mnohých oblastiach. E, sme oblast pracovali, kde sme mali len pár hodín zabezpečenia. My sme v tej privilegovanej situácii neustáleho zasobovania. To je globálne veľké privilégio. A keď je tu minimum elektrickej energie a vody, o to ide. V mnohých oblastiach sa musíme e, zameriať na existenčné potreby extrémny boj proti chudobe, Druhým rečníkom bol druhým rečníkom bol Paul Rübich. Ďakujem vám za vaše priateľské slova uvítania. Zahraničná politika eh, a ECR, to všetko ide ruka v ruke. Európa i v južnej hemisfére cez svoju prítomnosť formou boja proti extrémnej chudobe. I budovaním efektívnej správy môže zohrávať svoju účinnú úlohu. Hlavný problém v mnohých situáciách donorských je tá, že chýbajú efektívne štruktúry správy a tu EÚ môže urobiť viac, keď sa nasmerujeme na tieto aspekty Hovoríte mi z duše, keď hovoríte o stravom a dostupnom stravovaní. To je téma, ktorá sa týka nielen južnej hemisféry. Mňa tu napadá, že okrem podvýživy tu máme aj obezitu, čiže nesprávne stravovanie so všetkým tým, čo sa s tým spája. Čoraz viac sa to týka aj E, e, ľudí v Južnej Amerike, v azijskej oblasti. Ďalšie vzdelávanie. Spomenuli ste to, aby toto vzdelávanie bolo zamerané na prax. Máme v mnohých arabských krajinách prebytok, ak to tak môžem nazvať, e, akademikov. To je téma, ktorá vedie k tomu, že títo ľudia nenachádzajú prácu to je status quo proste. WC, voda, sanitárne zariadenia, i to je téma, ktorá mm, mm, sa týka istoty alebo respektíve bezpečnosti žien a dievčat. Nepoznám presne situáciu v Indii, ale v, i tam som vyučovala a viem, e, aká je tam tá dráma Myslím si, že e, Bill Gates urobil veľa v svojej nadácii práve s ohľadom na zasobovanie vodou. Je to riešenie, kde nie sú len zdravotné, ale aj bezpečnostné aspekty pre ženy. Obnoviteľné energie, decentrálne zásobovanie energiami To všetko je téma, ktorý máme v našom programe. V 70. rokoch podstatná časť zadlženia južnej hemisféry vychádzalo z vtedajšej krízy e, ropnej. Ten problém je naďalej na južnej hemisfére i dodnes to zadlženie, pretože klesli e, ceny surovín, Ropa síce narastá, ale aj túto súvisí s migráciou subsaharská Severná Afrika. Kto sú tí, tie hlavné skupiny, ktoré sa snažia e, dostať do Talianska zo e, zničených krajín? To sú nie ľudia zo Severnej Afriky či Líbie. To sú ľudia z Bangladežu, Pakistánu, z Nigérie. Ľudia, ktorí svoju prácu stratili práve medzi iným v oblasti e, ťažby ropy. V stavebnej oblasti hlavným zadávateľom boli pôvodne krajiny Perského zálivu. Ľudia z Pakistanu, Nepalu tam smerovali. Krátko som pracovala v Angole. Tam bolo e, viac ľudí z Európy, ktorí smerovalo do e, Angoly pôvodne, než naopak. Pretože vtedy to bolo niekdajšie Eldorado, surovín. Časy sa však menia. Pokiaľ ide o tieto oblasti kedysi bohatých na suroviny, to všetko súvisí s, ne, s nepravdivými prísľubmi. Tie prevody týchto platov sú viac toho, než je, EZA môže poskytnúť. K tomu sú štúdie. Obdivujem všetkých tých ľudí, z ktorých zo svojich platov, ktoré si zarobili v tých svojich krajinách, dokázali pre, previesť domov. Tak vzniká nejaký e, mini blahobyt, ale oni môžu vlastne týmto spôsobom zaplatiť dlhy. To je moja skúsenosť z arabskej oblasti. Väčšina mojich e, priateľov by nebola bývala, mohla prežiť, keby tu neboli e, tieto prostriedky. A tretia otázka bola od, od pána Görensa. Ak som dobre pochopila vaše meno, prejdem do francúzštiny. Alebo ste z Alsaska? Luxembursko, Pomýlila som si to. Ich habe jetzt da Ihre. Äh, äh, Sie haben den Dialog mit dem Parlament angesprochen. Äh, o dialógu s parlamentom. Toto je jediná možnosť pre mňa hovoriť po francúzsky, eh, trénovať si v eh, francúzštine buď čítať si časopisy, alebo, o, o, e, alebo sa rozprávať s vami, aby som úplne nestratila francúzštinu, ktorú mám tak rada. Množstvo terminológie ma napadá vlastne už skôr vo francúzštine. Určite máte pravdu, pokiaľ ide o to e, vstúpiť do dialógu s parlamentom a uchovávať úzkú spoluprácu v tejto veci. Momentálne vám nemôžem zaručiť, že je tomu tak, ale to, čo vám môžem potvrdiť od tejto chvíle, že ako ministerka zahraničných vecí zodpovedná tiež za spoluprácu a rozvoj a tiež momentálna predsednička rady, som pripravená vrátiť sa do tohto fóra a byť e, na tento dialog vám k dispozícii. Ak je to nevyhnutné, nie je taký dialog, ako je dnes, ale som k dispozícii, eh, ak to bude potrebné. Eh, moja kancelária vám k dispozícii na korešpondenciu a výmeny. Takýmto spôsobom eh, vykonávam svoju prácu v, ta, v Rakúsku. Zostávam v kontakte s poslancami. Som vám k dispozícii, aby tento dialog prebiehal, keďže práve takto vytvárajú myšlienky, myš, vznikajú myšlienky. Tiež ste spomenuli, alebo hovorili ste, e, ten cieľ 0,7. E, Moja krajina patrí ku krajinám, ktoré si dodnes nesplnili svoje povinnosti v tejto veci. Máme tu určitú tendenciu Uvedomujem si, že to nie je uspokojivá odpoveď, avšak ako členka EÚ, ako člen EÚ sa snažíme plniť si svoje povinnosti. Ako členia, členovia OSN môžem tiež povedať, že po určitej chvíli sme sa vrátili eh, na zoznam eh, tí, ktorých faktúry boli platené na čas. Všetok ten tlak obmedzenia. Ide o to, aby sa určité faktory platili lepšie ako v predošlých rokoch. Ide o určité triedenie, rozlišovanie. V tomto rádiu to dokážem robiť, máte pravdu s vašou kritikou. Môžem len dodať, že sa budem snažiť o lepší postup. Ide o ciele tak plniť ich tak, ako by to malo byť a zostávať e, v diskusii. Nächste Frage war äh, Heubuch. Wusste da? Ja, danke. Sie haben, äh, danke sehr. Äh, Sie haben... Ďalšej otázke ste citovali z programu Rady. Pokiaľ ide o nezávislosť, neutralitu humanitárnej pomoci, treba ich zachovať. Sme v dialogu s tretími krajinami. Migrácia je téma dôležitá, avšak nie jediná. Ak moto našeho predsedníctva znie Európa, ktorá chráni, tak to musí byť aj Európa, ktorá sa stará. Humanitárna pomoc medzi iným sa platí e, z fondu, ktorý sa volá Fond pre zahraničné katastrofy. Nikdy sme to neviazali na nejaké podmienky. Tie platby, ktoré som e, avizovala Kongu, e, Jemenu, Sýrii, nesúvisia s tými e, otázkami. Takže je to jasné. V tom rádiu, v ktorom ja fungujem, je tá humanitárna pomoc bezpodmienečná. Hovorili ste ďalej o, o do, dohodách, e, o návrate. Tá základná dohoda, ktorú, ktorú ja mám na mysli, je dohoda z pred dvoch rokov medzi EÚ a Afganistanom. Z rôznych dôvodov v tejto forme sa neimplementovalo, tak ako bolo pôvodne zamýšľané. Súvisí to e, s tou situáciou v Afganistane. Zhodli sme sa, že tie nástroje, ktoré povedú k cieľu, sa môžu zapracovať. A ide tu o postup quid pro quo, keď hovoríme o e, reciprocite, je to motto medzinárodnej e, spolupráce, humanitárna pomoc nie je nástrojom pre takéto rokovania. Dúfam, že do tejto miery som vaše otázky zodpovedala ak chcete ešte doplňujúcu otázku dať, tam, kde som doteraz fungovala, to, čo som ja robila v svojej práce, práci týchto 7 mesiacov, neviazala som to na nič. Ďalšia otázka pochádzala od vás. E, viac menej tá istá téma poznáte. Asi teraz prejdem do angličtiny, aby som reagovala yes, you take a quote. Uh, uh, in case you read German, I may recommend... Ak čítate v Nemčine, prečítajte si prosím uh, celú tú knihu. V roku 2012 For the best popular scientific... Dobrý deň, tu je uh, oznámenie zo slovenskej kabíny. Dnes je 37. deň našeho protestu proti jednostrannému e, vnúteniu nevyvážených a nespravodlivých pracovných podmienok pre tlmočníkov e, zo strany parlamentnej administratívy. E, s polutovaním vás preto musíme informovať, že dnes neposkytneme viac času, než bol vyhradený